Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni, pán komisár Piebalc, vážení hostia. V mene Výboru pre rozvoj by som vás rád uvítal na tomto vypočutí o rozvoji a vzdelávaní. Som Filip Kačmaren, som členom tohto výboru a je mi veľkou cťou, že môžem s kolegom Robertom Neuselom spolu viesť toto zasadnutie. Toto vypočutie je rozdelené do dvoch panelov. Prvý panel sa bude venovať otázkam vzťahu medzi rozumom a vzdelávaním a druhá časť sa bude venovať návrhu e, európskej politiky pre rozvoj a vzdelávanie. V každom paneli bude asi 20-minútová 20-minútový e, priestor pre výmenu názorov Dovolte mi taktiež pripomenúť vám, že táto iniciatíva je napojená aj s, proste, aj z výstavou e, globálnej výchovy a vzdelávaní e, zamerané na Afriku a ide aj o iniciatívu pánu, pána Stanovského, ktorý v Polsku vyvíja veľkú iniciatívu týmto smerom. Samozrejme vás pozývame aj na otvorenie tejto výstavy, ktorá sa bude konať dnes. Teda otvorenie sa bude konať o 18. hodine e, v priestoroch Space Bar. Taktiež vítam srdečne pána komisára Piebalca, ktorý nám na úvod povie niekoľko slov o európskej politike a o angažovanosti v oblasti rozvoja výchovy. Dovolte mi ešte v tomto zmysle spomenúť ďalšie dve významné iniciatívy komisie. Poprvé, konzultačný proces zaangažovaných účastníkov v oblasti štrukturovaného dialogu a tam je zapojených mnoho aktérov zo sveta a poskytujú vstupy aj pre budúcu politiku EÚ. Po druhé, štúdia DIER tu v Európe vlastne poskytuje kvalitnú analýzu o skúsenostiach v Európe a taktiež hm, prináša určité odporúčania. Určite sa o tomto dozvieme viac počas diskusie. Teraz vítam ešte raz pána komisára Piebalca, ktorý pravidelne chodí na zasadnutia nášho výboru. A teraz mu dávam slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážení hostia, dámy a páni. Rád by som začal tým, že poďakujem výboru DEVE Európskeho parlamentu a aj podvýboru pre ľudské práva za to, že vlastne zorganizovali toto podujatie a taktiež mnohí z vás boli prítomní, keď som hovoril na študnej konferencii minulý oktober a som veľmi rád, že môžem aj teraz prehovoriť na tomto fóre na osobnej úrovni, ako bývalý učiteľ a riaditeľ školy, vždy som pre veľké nadšenie, pokladil o výchovu a vzdelávanie. A moja kariéra ma síce troška odviedla od vzdelávania, ale myslím, že vzdelávanie je veľmi významný mm, faktor pre celkový rozvoj. Teraz ako komisár pre oblasť rozvoja som taktiež presvedčený o význame vzdelávania. Je to potrebné, aby sa zvyšilo povedomie, aby sme dospeli k situácii, kedy európska verejnosť pozná otázky vzdelávania a bude sa vedieť aj kriticky zapájať do globálneho rozvoja a vývoja. My túto angažovanosť potrebujeme. Nejde len o samotnú politiku rozvoja, ale ide hlavne o formovanie budúcnosti Európy aj vo vzťahu k ostatnému svetu. Samozrejme, nemusím popisovať e, klady e, vzdelávania. To by bolo zbytočné. Ale dôležité, ako môžeme budovať na úspechoch a prekonávať a, a prekleňovať medzery. Čiže ide o to, aby sme vedeli využívať tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii a v tomto zmysle aj program známy ako DIR, by mohol fungovať ako katalizátor a v tomto smere môže e, v podstate vo všetkých členských štátoch podporiť tieto iniciatívy. Keď sa pozrieme e, na rozvoj vzdelávania v školách napríklad, budú Európania budúcnosti by mali mať e, vlastne a zohrávať aktívnu úlohu pri formovaní Európy. A mali by sme im teda pomôcť na ceste ku globálnemu občianstvu. Tam v tomto smere aj nedávne odporúčanie Rady ministrov v súvislosti e, s globálnou vzájomnou závislosťou to je samozrejme taktiež významným krokom vpred. Chcem tiež povedať, že mnohé nové členské štáty, ako napríklad Portugalsko a nedávno aj Česká republika, nedávno prijali stratégiu o rozvoji a vzdelávaní. Tieto stratégie vlastne sú potvrdením e, týchto procesov, ktoré prebiehajú na viacerých úrovniach v jednotlivých členských štátoch. A je to práve dôkazom toho, ako funguje spoločenstvo. U nás v Lotyšsku existuje vlastne tiež program, kde spolu pôsobí finančná komisia a rozvíjajú sa e- edukačné aktivity v školách. Tento projekt vlastne pôsobí ako základ pre ďalšiu prácu, na ktorej bude potom ďalej participovať sa naše ministerstvo školstva a týka sa odbornej prípravy a vzdelávania učiteľov. Čiže aj v Veľkej Británii, Slovensku, Estonsku a tak ďalej sa buduje vlastne takéto povedomie. A vytvárajú sa vlastne vzťahy medzi európskymi učiteľmi vo vzťahu k Afganistanu. Čiže sú tu priame prepojenia a vlastne dochádza aj ku jednoznačnému priamému chápaniu e, eh, nielenejových rozvojových cieľov. Takže projekty tohto typu skutočne sú veľmi dobrou investíciou do budúcnosti a vlastne mladí ľudia sa takto môžu zaangažovať aj do boja proti chudobe. Mohol by som uviesť aj viacero príkladov, ale myslím, že už to, čo som povedal, stačí na to, aby sme mali jasný obraz o tom, čo sa dá urobiť v oblasti rozvoja vzdelávania vo vzťahu k budúcim generáciám. Samozrejme, že naša práca v oblasti rozvoja vzdelávania, e, vzdelávania by nemala zastať tam, kde prichádzame k bránam škôl. Preto teda vítame aj ďalšie iniciatívy, ktoré sa zameriavajú aj na dospelých. Takže existujú kampane, ktoré sa týkajú týchto otázok, napríklad globálnej spravodlivosti, e, spravodlivé obchodovanie, uplatňovanie miléniových cieľov a tak ďalej. Čiže dôležité, aby sme všetky tieto iniciatívy využívali a aby sme vlastne dospeli k tomu, že tieto aktivity prinesú svoje ovocie. Komisia sa bude snažiť udržiavať aj naďalej tie vynimočné vzťahy, ktoré už vytvorila aj s neštátnymi aktérmi a s miestnymi orgánmi som presvedčený o tom, že v našej práci existuje e, tá pridaná hodnota, keď spolupracujeme s, uvedeným, s uvedenými e, oblastiami a sektormi. Pre obdobie 2014 až 2020 som navrhol vlastne zracionalizovať a upraviť e, tieto programy vzdelávania a ak vlastne sa to podarí, tak všetko bude zreorganizované do dvoch programov. V podstate jeden sa bude týkať neštátnych aktérov a miestných orgánov a druhý, ten bude zameraný na verejnú správu a globálne aspekty, ako bez, potravinová bezpečnosť, migrácia, a azylová politika a tak ďalej. Takže rozvoj a vzdelávanie a posilňovanie povedomia sú komponenty, ktoré by sme mali v rámci tohto programu zachovať. Komisia sa usiluje pôsobiť aj na iných frontoch, pokiaľ ide o túto vzdelávaciu stratégiu. Ide tu o podporenie iniciatívy v štrukturovanom dialogu. Toto sa rozbehlo v roku 2010 je to jeden z významných faktorov. A je to proces, ktorý je inkluzívny a participatívny a súvisí aj so zmenami v našej práci. Čiže dôraz sa kladne na komplementárnosť voči členským štátom a o ide aj o vytváranie rámca pre jednotlivé kroky v rámci danej stratégie. Teda tá štúdia práve poukáže na to, čo sú tie hlavné prvky a vlastne tento, táto aktivita sa rozbehne teraz v oktobri. Európsky e, rozmer a geografická vyváženosť budú oblasti, na ktoré sa bude klásť veľký dôraz. A komplementárnosť voči politikám členských štátov bude taktiež významným faktorom. E, čiže rôzne projekty e, samozrejme bude treba lepšie zadefinovať. A zavádzame aj možnosť E, iniciovať aj väčšie projekty, ktoré by zdôrazňovali európsky rozmer. Som presvedčený a som rád, že sme rozbehli štúdiu, ktorá, verím, bude mať svoj dopad a vlastne ide o snahu lepšie spolupracovať na uvedených témach. Viem, že viacerí z vás ste dobre informovaní a vlastne ste aj zaangažovaní do tohto procesu za čo vám veľmi ďakujem. Komisia má veľký záujem pokračovať v tejto práci a vlastne fungovať aj na úrovni procesu e, spolupráce s mnohými aktérmi. Ide o to, aby sme dokázali urobiť ďalší pokrok v oblasti rozvoja a vzdelávania. Dámy a páni, rozvoj a vzdelávanie sa vyplatí vtedy, keď všetci budeme zaangažovaní a keď sa zabezpečí, že aj široká verejnosť a aj študenti samozrejme si ten program a prístup osvoja. Čiže to sa týka aj mnohých, ktorí sú mimo tejto miestnosti, aby vlastne tiež mali čo najširší možný záber vo svojom svetonázore pri výchove detí a mládeže. Som presvedčený o tom, že sa uberáme správnou cestou a ak máme tento proces urýchliť, samozrejme veľmi radi si vypočujeme spätnú väzbu, teda vaše názory. Teraz v tejto komplikovanej dobe samozrejme je pochopiteľné, že európske občania majú obavy. Niektorí vlastne spochybňujú múdrosť eh, finančných riešení eh, v súvislosti s tretimi krajinami. Takže mm, aj napriek tomu som presvedčený, že naša práca má veľký význam a mali by sme zintenzívniť naše úsilie, aby sme posilnili nielen všeobecnú podporu pre rozvoj, ale vlastne aj globálne zaangažovanie sa občanov. Som presvedčený o tom, že môžeme mať ozaj, alebo dosiahnuť veľký dopad, aj pokiaľ ide o postoje a stanoviská. A to by som chcel dosiahnuť. Avšak musíme si položiť otázku, či vlastne pri plnení tejto úlohy máme úspech, alebo či by sme mohli urobiť viac. Dôležité je, aby sme vlastne to posolstvo dostali do uší verejnosti a aby ľudia teda mohli sa sami angažovať, aby mali záujem. Rozvoj vzdelávanie skutočne má svoj význam a stojí za to venovať pozornosť tejto téme. Európska komisia je jedným z najväčších darcov pre oblasť rozvoja vzdelávania cestou fondov. 31 miliónov eur sa každý rok bežne vynakladá na takéto projekty. Ja myslím, že sú to dobre vynaložené peniaze. Isté, tieto peniaze by sme mohli priamo investovať aj v rozvojových krajinách. A práve o tom hovorím. Investovanie je to, čo robíme, pretože rozvoj a vzdelávanie znamená, že sa pozeráme dlhodobo do budúcnosti a investujeme do ľudí všade. Čiže aj tu v rámci EÚ investujeme do detí a to do, teda do ľudí, detí aj dospelých. A samozrejme, môžeme pomáhať touto cestou k tomu, aby e, sa takto vychovávali ozaj globálni občania. A budeme investovať aj ďalej, aj teda do ľudí, ktorí žijú v rozvojovom svete. Ak to nie je ozaj vznešený cieľ a vznešené úsilie, tak potom neviem, ako by som to nazval. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a pán Kristen Schmidt bude taktiež prítomný, teda aby zodpovedal vaše otázky o tejto politike EÚ v rámci diskusí. A chcem ešte raz dôrazniť, že si ozaj veľmi vážime možnosť e, pôsobiť v oblasti rozvoja a vzdelávania. A ešte raz vám ďakujem za pozornosť. Much, Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne za váš príhovor a vaše nasadenie. Problém však je, že ste takmer odpovedali na všetky otázky, ktoré tu v rámci prvého panelu mali odznieť. Súhlasím s vašim koncept, s vašou koncepciou investícií je to skutočne pozitívny spôsob, akým sa môžeme venovať týmto témam. Rozvoj a vzdelávanie je veľmi široký koncept a môže to zahrňať celú sadu aspektov. Niektoré z nich ste už spomenuli, robiť osvety, kampane, obhajovanie týchto cieľov, takže ja takisto som participoval na jednej takéto kampaňovej akcii v Polsku, kde sme eh, to robili v rámci týždňa globálneho vzdelávania, vzdelávania a pred pár rokmi sme mali zhruba 10 tisíc študentov na školách, ktorí sa zúčastňovali na prednáškach ohľadne eh, globálneho vzdelávania. Aj v mojom regióne, z ktorého ja pochádzam, že skutočne je veľmi dôležité robiť takúto osvetu aj na školách, toto vypočutie však vedie k tomu, že sa dozvieme o nových postupoch, ktoré môžeme uplatniť v kontexte eh, celostného prístupu Európskej únie. A preto sme pozvali aj expertov, ktorí eh, reprezentujú jednotlivé členské štáty, občianskú spoločnosť a univerzity, aby nám jednoducho povedali o nových možnostiach, súčasnili sa na tejto hm, komplexnej debate, tematicky komplexnej. A preto by som sa chcel teraz obratiť na našich prvých troch rečníkov v rámci prvého panelu Vanessa Andreoty, ktorá je profesorkou globálneho vzdelávania na Univerzite v Oulu vo Fínsku, pani Zuzana Hlavičková, ktorá je riaditeľka rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci na ministerstve zahraničných vecí v Českej republike a pán Matias Fiedler, ktorý je riaditeľom Írskeho rozvojového vzdelávacej asociácie a ktorý sa tejto problematike venuje na univerzite v Dubline. Teraz dostane slovo pani Vanessa Andreoty. Nech sa páči, máte 10 mm, minút k dispozícii na vašu prezentáciu a potom bude nasledovať diskusia. Is it okay now? Okay, thank you. So, ladies and... Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Ja by som sa najprv chcela poďakovať výboru Európskeho parlamentu za príležitosť zúčastniť sa na tomto paneli. Ako bývalá učiteľka z Brazílie, ako emigrantka a matka detí, ktoré vyrastajú v Európskej únii, zohráva globálne, globálne vzdelávanie veľmi dôležité, dôležité miesto aj v rámci mojich presvedčení. Ja som zatiaľ jedinou profesorkou v tejto oblasti v celej Európe a považujem to za veľkú zodpovednosť. Budem využívať moje poznámky v rámci tejto prezentácie. Budem sa venovať e, veciam, ktoré možno nie sú obsiahnuté v tých prezentáciách, ktoré ste dostali, takže pozývam vás, aby ste sledovali, aby ste pozorovali aj tieto. Je veľmi dôležité, aby sme vzdelávanie vnímali ako prostriedok, ktorý dáva ľuďom príležitosť zúčastniť sa v budúcnosti na e, celkovom chode spoločnosti. Takto sa vyčleníme proti dogmatizmu a fundamentalizmu, ktorý môže viesť k negatívnym procesom a môže viesť aj k násiliu. Vzdelávanie je dôležité v kontexte humanitného kontextu. Ide tu určitú prepojenosť a bezpečnosť. Avšak na druhej strane v kontexte znalostnej spoločnosti rozvoja vzdelávania sa musí, musí zobrať do úvahy aj profil vzdelávaných, to znamená študentov, na to, aby sme eh, dali adekvátny feedback našim študentom a informovali ich takým spôsobom, aby dokázali kriticky pristúpať k informáciám, aby jednoducho sa dokázali v budúcnosti vysporiadať s množstvom informácií z rôznych uhlov pohľadu a na to, aby si dokázali vybrať to, čo potrebujú. Čiže vzhľadom na tieto výzvy, ktoré máme v kontexte rozvoja a vzdelávania, by som chcela zvýrazniť tri dimenzie. Je tu predovšetkým harmonizáciu politik de- EEAR v Európe, posilnenie záväzkov internacionalizmu a rozvoju solidarity a zacielenia na, na rozvojové vzdelávanie a takisto posilnenie a vzdelávania učiteľov. Čiže v kontexte harmonizácie e, politiky DEAR v Európe treba posilniť tento proces. Máme tu proces, na ktorom je zúčastnených veľa e, strán a tento doteraz bol dosť úspešný, spolufinancuje aj komisia. Je tu proces vytvárania politiky, ktorý je veľmi dôležitý, participujú na ňom krajiny ako Polsko, Česká republika a ostatné. Treba si však uvedomiť, že vytváranie politiky je hlavne o dialógu. Keď sa snažíme dosiahnuť určitý konsenzus, konsenzus musíme vnímať ako určitý pro, predbežný koncenzus. Nemôže to byť niečo uzatvorené, pretože v rámci dialógu sa veci ďalej rozvíjajú. V tomto kontexte sa vytvárajú aj nové paradigmy, aj v kontexte historickom, a na to, sa ešte, na to ešte upravím vašu pozornosť v kontexte mojej prezentácie. Musíme si uvedomiť, že sú tu rôzne koncepcie takéhoto e, rozvojového vzdelávania, respektíve rozvoja vo vzdelávaní. Na tie takisto poukážem. Mali sme tu takisto správu D-Watch, táto bola k dispozícii všetkým účastníkom hneď pri dverách v forme výtlačku. Tu máme viacero definícií e, vzdelávania. Ide tu o tú osvetu, e, globálne vzdelávanie a zručnosti pre celoživotné vzdelávanie. Takže aby som vás teraz stručne informovala o tom, odkiaľ ja pochádzam, tak ja sama e, definujem tento problém v takom zmysle, že tu ide o určitý vzťah medzi jednotlivcom a ostatnými a v rámci tohto vzťahu sú tu určité vedomostné prúdy, ktoré musia byť pochopené a ktoré musia byť v rámci procesu vzdelávania aplikované. A toto sa, ak sa toto deje v kontexte e, globalizácie, v rámci ktorej musíme zobrať do úvahy určitú ekologickú zraniteľnosť, migráciu, kultúrnu hybrid, hybridnosť, tak si treba uvedomiť, že e, toto vzdelávanie, o ktorom teraz hovoríme, musí byť e, kľúčové v kontexte týchto zmien. Máme tu viaceré druhy vzdelávania, ktoré doteraz veľmi dobre fungovali v kontexte vzdelávania priamo v teréne, pokiaľ ide o vzdelávanie ohľadne ľudských práv, ohľa, vzdelávanie etiky, multikulturalizmu, vzdelávanie ohľadne identity, e, globálneho občianstva a tak ďalej. Avšak pokiaľ ide o to, aké tu máme druhy kompetencií a zručnosti, a ktoré sú dôležité v kontexte týchto troch okruhov. Ja som pracovala v kontexte s, s určitým pojmom globálneho uvedomenia sa, a spolupracujem s Fínskou agentúrou, ktorá, robí, ktorá organizuje mobilitu a osvetu vo Fínsku a spoločne sme rozvinuli túto myšlienku, ktorá súvisí s určitými zručnosťami a kompetenciami, ktoré sú dôležité na to, aby sa žiaci, študenti mohli lepšie vysporiadať s výzvami súčasnosti. V tomto kontexte zohráva veľkú úlohu osveta a určité prepojenie určité prepojenie vlastných potrieb na globálne výzvy. Takisto si treba uvedomiť, že študenti musia mať zručnosť na to, aby sa vysporiadali s informáciami, ktoré sa im dostávajú, musia byť v tomto kontexte flexibilní a musia byť schopní spracovať ich takým zmyslom, aby ich mohli e, potom pozitívne využiť. Musia byť takisto ochotní e, pracovať s novými metodami, s novými prístupmi, na to, aby dokázali čeliť určitým protichodným názorom a toto všetko sa musí diať synergicky. Netreba zabúdať na historický faktor, na určité historické momenty, akým spôsobom sa dopracovať do tej situácie, ktorú máme v súčasnosti. Pokiaľ ide o diverzitu a rovnosť, chcela by som urobiť určité cvičenie, o ktorom sa dosť často nehovorí, respektíve v rámci ktorého sa nehovorí o určitých problémoch. A takéto cvičenie ja robím častokrát na konferenciách so študentami. Žiadam ich o to, aby si predstavali určité majú si predstaviť určité obilné klasy a majú si predstaviť, či zhruba vyzerajú tak, ako to vidíte na presvitke. Takto vyzerajú zhruba v Brazílii a potom si predstavíte tie, ktoré môžete kúpiť e, v supermarketoch vo vašej krajine. A tie sa častokrát líšia. A týmto sa vlastne dostávam k prepojeniu, ktoré súvisí s medzikultúrnym vzdelávaním a ktorým sa dostávam k potrebe o, e, o tom, aby sme hovorili o, o e, solidarite v kontexte vzdelávania. Chcela by som, aby sme sa sústredili na globálnu etiku a na to, aby sme si uvedomili určitý, určité e, väzby, ktoré sú v tomto procese. Je tu, ak si uvedomím určité pojmy, ktoré vychádzajú z, paternist, z paternistického modelu historického, ktorý tu je daný a na ktorý sa, na ktorý sa potom na, na ktorý nadvezujú aj ostatné e, svetonázory. Chcela by som povedať, aby sme e, skutočne brali dialog a koordinované úsilie vážne. A v tomto zmysle by som chcela citovať aj profesora Hadioka Duba z e, Afriky, ktorý mm, hovorí o vytváraní vytváraní nových modelov, ktoré by mali byť založené predovšetkým na dialogu a spolup- spolupráci. Pokiaľ ide o vzdelávanie učiteľov, tam by som chcela citovať e, fínsky príklad, ktorý máme. A e, tu vidíte magisterský kurz, ktorý ja koordinujem na univerzite, ktorý je zameraný na vzdelávanie učiteľov a v rámci tohoto treba povedať, že to je jeden z mála programov, ktorý je zacielený aj na takéto kurikulum. Naše kurikulum vychádza z otvorenosti, pokiaľ ide o globálne výzvy, veľmi, sústre, veľmi sa sústredíme na globálnu etiku, sústredíme sa sociálne, miestne analýzy paradigmy dialógu sever-juh, východ-západ, takisto aj prístup z hora nadol, z dola nahor. Takže ako vidíte, sú tu viaceré sociálne fóra, ktoré využívame. Takisto sa pozeráme na nové DNA pedagogického významu, ktoré skutočne ide nad rámec výmeny informácií. Hovoríme tu skôr o výbere informácií na určitom etickom na etickej báze. Takisto sústredí na mobilitu a internacionalizáciu a máme skutočne veľmi zacielený tento program na učiteľov, ktorých by sa mali stať mladí vedci. Toto je e, prepojenie určitej teórie a empírie a sústredíme sa týmto spôsobom na rozvoj a vzdelávanie v tejto oblasti. Takisto sa sústredíme v rámci tohto programu aj na medzisektorovú spoluprácu, v rámci ktorej podpovadáme našich študentov, aby skutočne interkonektovali sa zvyšného spoločnosťou. Čiže to je vlastne posledný, posledný e, input do tejto problematiky. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Hlavičková, pani Zuzana Hlavičková. Good morning. Prajem dobré ráno. Dovolte, aby som poďakovala za túto príležitosť prezentovať českú stratégiu pre globálny rozvoj vzdelávania na zasadnutí výboru DV v Európskom parlamente. A je to téma, ktorá je naozaj dôležitá aj pre našu vládu pre naše ministerstvo zahraničných vecí, ktoré tu zastupujem. Ja vlastne pracujem na odbore pre spoluprácu a humanitnú pomoc. Rada by som prezentovala niekoľko bodov o tom, ako a prečo vlastne sme vypracovali svoju stratégiu pre globálne vzdelávanie v oblasti rozvoja. A no, vlastne aj čo očakávame od tohto procesu. Aj o tom by som chcela povedať niekoľko slov. Na úvod by som chcela povedať, že Česká republika potom, čo vstúpila do OECD a EÚ, sa Česká republika stala darcovskou krajinou smerom na rozvojové štáty, ale tento záväzok sa dá samozrejme realizovať iba vtedy, ak to podporia aj česká verejnosť. Na rozdiel od iných krajín OECD, tak u nás e, tieto metódy pomoci vlastne nedosahujú vysokú úroveň. Takže pokiaľ ide o humanitné krízy, humanitárne krízy a podobne, aj smerom na závažné prípady chudoby, tak tam žiaľ je tá pomoc nedostatočná. Rozvojové krajiny Žiaľ, musia teda čeliť e, veľmi vážnym situáciám bez nejakých výraznejších výhľadov a výhľadok na zlepšenie situácie. Teraz vychádzame teraz vla, jednak z vlastných zistení, ale aj z odporúčaní EÚ, ale aj z materiálov, ktoré nám umožnili vlastne dospieť k jasnejšej koncepcii aj vo vzťahu k inštitúciám, aj mm, cestou spolupráce s mimovládnymi organizáciami. Teda toto nám tiež pomáhalo pri vypracovávaní našej národnej stratégie. Keď sme začali pred dvoma, troma rokmi, tak sme vlastne dokázali riešiť aj procesy, ktoré sa realizovali pod hlavičkou ministerstva školstva. Týkalo sa to širšieho záberu e, vzdelávacej reformy v Česku. Ak môžem v krátkosti povedať e, niečo o histórii. Od roku 2003 vlastne podporujem aktivity e, zamerané na podporu a rozvoj a vlastne máme aj rozpočtové položky vždy vyčlenené na tieto témy čiže vzdelávacie zariadenia a inštitúcie a tak ďalej. Čiže aj ministerstvo sa takto aktívne zapája do procesu. Samozrejme, čoraz väčší je význam aj zapájania sa iných zložiek. Ak sa pozrieme na celkový objem práce no, pri príprave vzdelávacích programov pre základné a stredné školy. Toto má prierezový charakter a od roku 2007 vlastne beží proces prípravy stratégie a zaangažováva sa do stratégií tohoto typu čoraz viac aj aspekt rozvoja. A Bruselská konferencia z roku 2005, helsinské závery, E, a ako aj Európsky konsenzus o vzdelávaní z roku 2007 a potom aj tzv. Gene Peer Review e, zameraný na Českú republiku z roku 2007, tak toto sú tiež veľmi významné materiály, o ktoré sa opierame. E, sú tu jednak terminologické a strategické otázky, ktoré sme sa venovali a ide tu aj o rozširovanie tých hlavných zásad medzi najvýznamnejších aktérov, čiže pokiaľ ide o pedagogické zariadenia, inštitúcie, NGOčky a tak ďalej. Vypracovávame stratégie, ktoré sa dajú získať jednak v elektronickej podobe, ale aj v papierovej podobe, tu priamo v týchto priestoroch. Takže ak máte záujem, nech sa páči, sú k dispozícii exempláre. E, pozostáva tá štúdia z dvoch častí. Jedna je tá analytická, zamerávame sa tam na princípy a na aktérov a potom je tu strategická časť, ktorá hovorí o najvýznamnejších témach a úlohách na obdobie nastávajúcich 5 rokov. Čiže tam sa to zadefinováva. V krátkosti, prečo sme sa rozhodli použiť termín globálneho vzdelávania? No, vidíme aj to, že to vzdelávanie pre rozvoj, globálne vzdelávanie, proste ide o javy, a boli, ktoré majú význam a chceli by sme, aby tieto dva aspekty boli našou stratégiou taktiež pokryté, tak povediac. A na jednej strane sú tam experti a potom na druhej strane sa spolupracuje samozrejme s ľuďmi z praxe. Veľmi v krátkosti tu vidíme, že sme sa pokúsili nájsť určité prieniky medzi Maastrichtským Maastrichtskou deklaráciou a prirezovými otázkami, tak ako sú zadefinované našim ministerstvom školstva. Takže veľmi v rýchlosti vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, ďalej výchova k demokratickému občianstvu, vzdelávanie k mieru, prevencia konfliktov a tak ďalej. Toto všetko je v našej stratégii obsiahnuté. Čiže to sa týka aj multikulturálneho vzdelávania. To je tam tiež začlenené. Takže povedala by som, že náš záber je dosť široký a podarilo sa nám dospieť ku konsenzu so všetkými skupinami za, zaangažovaných, e, e, tých aktérov, ktorí sú teda zaangažovaní do tohto procesu. A práve sme chceli, aby ľudia dokázali pochopiť aj tie podobnosti, ktoré medzi krajinami a medzi procesmi existujú. Čiže ide aj o budovanie zručností a cieľ je teda e, jasne vymedzený, vyčlenený Proste chceme vytvoriť taký svet, kde všetci ľudia budú žiť dôstojne. Jednoducho povedané, globalizácia, vyšší stupeň vzájomnej závislosti, globálne otázky, humanitárna pomoc, spolupráca, toto sú tiež významné témy. Ako som už povedala, všetky tieto témy vlastne sú v samotných materiáloch podrobnejšie popísané. Venovali sme sa aj základným princípom, cieľovým skupinám jednak z formálneho vzdelávania, teda v tom svete, ale aj v oblasti neformálneho vzdelávania. Pokiaľ ide o treba o voľnočasové aktivity pre deti a vzdelávanie v tej sfére, čiže nielen formálne školské vzdelávanie. Veľmi jasne sme zadefinovali stratégiu a popisovali sme úlohy jednotlivých aktérov v procese. A na záver svojej prezentácie by som vám rada ešte povedala, že našim hlavným cieľom je, že v roku 2015 by sme boli radi, keby sa tieto základné princípy globálneho vzdelávania začlenili aj do celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach českého vzdelávacieho systému. Dúfam, že dospajeme k úspechu. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, pán Matias Fiedler je teraz posledným rečníkom, ktorý sa ujme slova. Ďakujem. Um, Ďakujem. Je to veľmi náročná úloha, keď takto týkajú hodinky a dúfam, že vás nezahltím priveľmi tým, čo chcem povedať. Predchádzajúci rečníci spomenuli, že sú tu rozdielne terminologické problémy, globálne učenie sa, globálne vzdelávanie, rozvojové vzdelávanie. Všetko toto je veľmi dobré pre popísanie toho, čo všetko sa deje v oblasti vzdelávania, v oblasti vz- edukácie, myšlienky, politiky, ktoré sa dejú v týchto oblastiach, sú takto zoskupené. Historicky je tzv. rozvojové vzdelávanie alebo výchova vzdelávanie spadajúce pod rozvoj práce a robotníkov, ktorí si uvedomili, že potrebujú rozvinúť isté svoje schopnosti, aby sa dostali k tej práci, ktorá je k dispozícii. Takže rozvojové vzdelávanie sa súvisí s celkovým rozvojovou agendou, napríklad s rozvojovými cieľmi tisícročia, ktoré tiež sú skoncipované v podobnom duchu. Týka sa nás aj rozpráva alebo mali by sme zareagovať na rozpravia politiky v oblasti edukácie, vzdelávania ako takého, nielen len rozvoja, to znamená na aktívne učenie sa, rozvojové alebo rozvíjajúce vzdelávanie sa by sa malo inšpirovať takýmito politikami a malo by si nájsť svoju cestu do vzdelávacích osnov. Všetky tieto koncepty sa rozvíjajú na prieniku vzdelávania a rozvojovej agendy. Takisto tu je veľmi silný dôraz na sociálnu spravodlivosť. Vane sa to vysvetlila oveľa lepšie, než by sa to kedy podarilo mne. Pre mňa kľúčové slovo v tomto celom je presun ľudí z modelu charitatívnej pomoci do iného perspektívnejšieho modelu rozvíjania sa. Je tu zameranie sa na viacnásobnú perspektívu rozvoja. Nie, nejde tu o lineárny rozvoj, že by sa človek rozvinul z bodu A do takého bodu, v ktorom my sme, na tú úroveň, ktorej my sme práve Naopak sú možné viacnásobné perspektívy v rozvojovom vzdelávaní a práve preto je výzvou pre staršie koncepcie. Ľudia, ktorí pracujú v rozvojovom, rozvíjajúcom vzdelávaní, sú veľmi dobre zakorenení do svojej spoločnosti. Často sú to aktivisti vo vlastných komunitách, ktorí dokážu prepojiť globálne a lokálne témy a myslia si, že to, čo sa deje na lokálnej úrovni, naozaj môže mať dopad na globálnu úroveň. Takže toto dôležité prepojenie ešte prináša ďalší rozmer tvorivosti sektoru rozvíjajúceho vzdelávania. Participatívne a transformačné vzdelávacie procesy sú takisto typické. Ak hovoríme o niečom transformatívnom, tak väčšinou to znamená, že niečo sa pohlo nesprávnym smerom a treba veci transformovať, zmeniť, nájsť spôsoby, ako staré veci zmeniť. Je to takisto dôraz na aktívne globálne občianstvo, poskytovanie väčších právomocí tým, ktorí sa učia, je tu ďalšia dôležitá vec. Nie len eh, im ponúkať poznatky, prednášať im, ale dať im do rúk právomoc, aby oni sami vyvinuli iniciatívu. Pretože niekedy žiak, alebo ten, čo sa učí, ten, čo sa rozvíja, má pocit bezmoci, že eh, nemôže s ničím nič urobiť, preto je veľmi dôležité dať ľuďom pocit a prostriedky a právomoci a zručnosti, aby sami vedeli prekonať takúto, takýto negatívny postoj. A štvrtá kľúčová dimenzia, ktorú chcem spomínať, je, že sú tu isté hodnoty a vnímania, z ktorých vychádzame pri rozvojovom vzdelávaní. Takisto ide o prekonávanie e, stereotypných predstav, o ktorých hodnotách hovoríme. Sú to pozitívne hodnoty, ľudské hodnoty, kedy sa zaujímame o dobrobyt a blahobyt iných a dobrobyt a blahobyt planety. Ide tu o empatiu, zdieľanie a takisto váženie si hodnôt a typických charakteristík iných. Aké schopnosti, aké zručnosti potrebujeme na takýto postoj? Človek by mal byť otvorený k ľuďom, empatický, Znamená to zároveň, že človek musí sa vzdelávať. Nie je to len o procese a o tom, že človek verí, že niečo môže urobiť. Ide tu aj o to, že sa musí naozaj vzdelať a mať istú poznatkovú bázu, skúsenostnú bázu. Ide tu o učenie sa prostredníctvom praktiky praktického života, pr- praktických činov. Je to celkovo holistický koncept, ktorý zahrňa aj myšlienky, aj srdce človeka, ale rovnako i ruky a nohy. Teraz preskočím istú časť, pretože sa chcem ešte vyjadriť k týmto trom veciam, ktoré sú na diapozitíve. Máme tu tri dôvody, prečo musíme podporovať tento rozvoj svetoobčianstvom, verejným zapájaním sa a ďalšími záležitostiami. Existuje kniha o chudobe a ako sa z nej dostať. Na to treba aktívneho občana a podporu štátu. Rozvojové vzdelávanie sa je o aktívnom občianstve. To je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Verejné angažovanie sa Niekto môže povedať, nechajme všetko na odborníkov, tí tomu rozumejú lepšie, možno potom bude verejnosť trochu sklamaná. Myslím si, že tomu tak nie je, pretože verejné zaangažovanie sa dodáva legitimnosť tomu, čo robíme. Mimovládne organizácie, občania, všetci sa potrebujú zapojiť, pretože toto sú programy pre ľudí, ktoré rozvíjajú ľudí. Po druhé, potrebujeme zapojiť jednotlivcov, pretože to sú aktivisti, to sú spotrebitelia, to sú dobrovoľníci. Práve títo ľudia môžu zmeniť svet. Potrebujeme ich všetkých. Takisto sa tu otvára priestor pre systémovú zmenu. Takéto niečo sa nedá robiť len tým, že sa šíria z hora informácie, osvetou. Preto je práve dôležité rozvíjajúce transformatívne vzdelávanie, ktoré vychádza z hodnôt a je trvalo udržateľné. Trvalá udržateľnosť je tak ďalším kľúčovým slovom pre túto agendu. Prečo potrebujeme globálnu občianskú spoločnosť? Pretože výzvy, ktorým čelíme, sú globálne. Nie sú to výzvy pre južanov, pre juh, alebo výzvy typické len pre rozvojové krajiny. Sú to výzvy, ktoré sa týkajú nás všetkých, napríklad klimatické zmeny. To je čosi, s čím sa nedá bojovať iba ľuďmi z juhu napríklad. Každý jeden človek sa musí zapojiť a nerovnosti na globálnej úrovni a lokálnej úrovni na to takisto sa treba pozerať globálne. Posun geopolitických štruktúr je ďalším prvkom. Mileniové rozvojové ciele a G20 sú príkladom toho, ako sa svet globalizuje pravdepodobne sa posunieme ešte ďalej za G20, ktorá sa rozrastie. Tam všade sa ponúkajú globálne riešenia na všetkých týchto fórach. Sever sám o sebe nevie veci vyriešiť pre celý svet. Treba sa pohnúť z tohto postoja do širšieho postoja. Rozvojové vzdelávanie je dôležitou koncepciou, pretože dokáže prekonať všetky limity medzi príjemcom a ponúkajúcim všetky tie, ktoré treba prekonať pri práci na výzvach, ktoré som práve vymenoval. Toto vzdelávanie je tiež aj o zdieľanej zodpovednosti za zdieľanú budúcnosť, na rozdiel od postoja, ktorý prevedal predtým, jednoducho povedať ľuďom, za čo sú zodpovední z hora, im to povedať. Takže na európskej úrovni toto všetko platí dvojnásobne. Preskočím teraz posledné dve priesvitky, ktoré hovoria o dvoch nových paradigmách. Nie sú úplne nové, ale rozvojové vzdelávanie čerpa z oboch týchto paradigm aj im, čo si ponúka, podpora práv, zodpovednosti, tak, aby človek bol zodpovedný za svoj vlastný rozvoj. V tomto rozvojové vzdelávanie je ponúka veľa pri poskytovaní väčších právomocí a dôvery v seba ľuďom. Treba však kriticky hodnotiť veci, potrebujeme kritické hlasy, aby sa sektor rozvojového vzdelávania naozaj pohyboval správnym smerom politicky koherentne. Toto všetko ponúka rozvojové vzdelávanie. Skončím citátom od Duncana Greena ktorý napísal knihu o moci a chudobe. Hovorí o výzvach, ktorým čelíme v 21. storočí a hovorí celkom priamo, že v tomto storočí buď ľudstvo sa potopí, alebo sa naučí, ako plávať vo vedne. Vedno. Takže s týmto motom môžeme začať diskusiu o tom, kto môže byť inštruktor plávania a kto potrebuje sa naučiť plávať. Ďakujem za pozornosť. I... Ďakujeme pekne. Chcem teraz otvoriť krátku diskusiu. Nech sa páči, máte slovo. Ak máte otázky, poznámky, komentáre, nemáme na to veľa času, ale pokúste sa využiť. Nech sa páči, pani Keller. Ďakujem za slovo a ďakujem za vaše veľmi zaujímavé prezentácie. Myslím si, že nám dali pohľad na rozličné aspekty toho všetkého. Spomenuli ste aspekty individuálneho vzdelávania, pretože každý jednotlivec si tieto veci musí riešiť. To je dôležité si uvedomiť. Je tu tento individuálny aspekt, je tu aspekt nových spôsobilostí a zručností, ktoré potrebujeme pre život v 21. storočí a je tu aj dopad na spoločnosť ako celok, na to, ako vnímame rozvojovú spoluprácu. Takže tieto širšie pohľady treba si uvedomiť, že tu existujú. V prvej prezentácii tam mám otázku, možno v takomto širokom rámci je ťažké na ňu odpovedať. Ide tu o to, či vôbec bude možné e, odmerať, či sme úspešní v tom, čo robíme. Máme tu nejaké meracie nástroje. Mm, stačí povedať, že toto, nám prináša, toto nás privádza bližšie k cieľu. Ako ste vo Fínsku vedeli dokázať, či ste dosiahli to, čo ste si naplánovali pri rozvojovom vzdelávaní. Takže sa pýtam sama seba, či je vôbec možné takúto vec hodnotiť, merať, alebo či sa už robili nejaké výskumy v tom, či je možné odmerať dosiahnuté výsledky, pretože by bolo fajn vedieť, čo sa dosiahlo a či sa to dosiahlo. V globálnej spoločnosti, s tým všetkým súhlasím, že žijeme v globálnej občianskej spoločnosti, je vôbec ťažké definovať e- občiansku, európsku občiansku spoločnosť. Sú to odbory, ktoré pracujú na európskej úrovni. Sú to rozličné siete, sú to mimo vládne organizácie, ktoré majú svoje siete. Je to už čosi, ale ešte to podľa mňa nie je celkom plnohodnotná európska občianská spoločnosť. vládky zapoja zvyčajne do svojej práce aktivistov a ľudí, ktorí sa vnímajú ako e, euroobčania. Sú tu aj médiá, sú tu rozpravy, diskurzy. Už toto na európskej úrovni je ťažké a nemáme pocit, že sme už vytvorili európsku občianskú spoločnosť. A ako teda vytvoriť globálnu občianskú spoločnosť, to by bolo ideálne, keby každý mal také spôsobilosti a zručnosti, aby vedel fungovať na globálnej úrovni v celej jej diverzite, ale ako to dosiahneme konkrétne? To je moja prvá otázka. Ďakujeme. Slovo má pani Loving. Ďakujem za slovo aj za všetkým rečníkom prednášajúcim. To bolo veľmi zaujímavé, keď sme si vypočuli, ako vnímate túto tematiku. Otázka, ktorá eh, sa objavila mi na mysli, sa týka globálneho občianstva. Je to mimoriadne dôležitá téma, ale Dobre, sme si vedomi pro, všetkých problémov, sme si vedomi prepojenia medzi bohatými, chudobnými a tak ďalej, ale čo bude ďalší krok? Ako zakorporujete do svojich vzdelávacích programov medzinárodné fóra, tam, kde sa robia rozhodnutia na medzinárodnej úrovni. Ako môžeme zmeniť veci v skutočnosti. To si treba uvedomiť, že v tom treba konkrétne kroky v každých tých jednotlivých veciach a nielen na národných úrovniach, ale aj na medzinárodnej úrovni. Aký bude ďalší krok? Ako to je súčasťou rozvojového vzdelávania? To je prvá otázka a stručne ste spomenuli vy že vzdelávanie v oblasti médií je veľmi zaujímavou témou, poznámkou, ale ako, ako to urobiť konkrétne, lebo keď chceme šíriť tieto nové koncepcie, potrebujeme média. A tie posledný diapozitív pána Fildersa. You, you of... Teraz prechádzam od prezentácie pani Hlavičkovej k pánu Fiedlerovi. Tam ste spomenuli, že potrebujeme aj kritické hlasy a diskusia o tom, ako pomáhať ľuďom je dôležité pomáhať pri rozvíjaní sa tohto sektora, tohto odboru rozvojového vzdelávania, ale mohli by ste eh, nám povedať, prečo ste tam zahrnuli tie kritické hlasy? Niečo viac o tom? Ďakujeme, hovorí pán predsedajúci. Sú ešte nejaké iné otázky alebo poznámky? Ak nie sú, opäť dám slovo panelistom. Neviem, kto začne, kto odpovie. Pani Hlavičková, nech sa páči. Nož, ja by som rada odpovedala na tie otázky, ktoré sa týkali úlohy médií v procese rozvojového vzdelávania. Pre nás to bola dôležitá časť celej veci, pretože sme nechceli zahrnúť len inštitúcie formálneho vzdelávania, ale presiahnuť ďalej do verejnosti ako takej, do verejnosti ako celku a položili sme si otázku, ako predkladať veci globálnej dôležitosti verejnosti. Pre nás médiá sú dôležitým partnerom. Pre nás na ministerstve my by sme radi šírili osvetu, šírili informácie o zahraničných rozvojových záležitostiach. Ale médiá by sa mali tejto tematiky chopiť tiež. Preto si myslíme, a inšpirovali sme sa v iných európskych krajinách, ktoré sú ďaleko pred nami, napríklad škandinávske krajiny. Škandinávske krajiny majú špeciálne, špecifické programy pre médiá, Ministerstvo zahraničných vecí napríklad podporuje špeciálny program, v ktorom sponzoruje to, že komentátori z médií chodia do krajín, ktoré sa rozvíjajú a takisto novinárom dávajú informácie, čo robí ich štát pre rozvoj. A takisto všeobecná osveta, všeobecné šírenie informácií o stratégiách, o aktivitách ktoré sú súčasťou týchto nových koncepcií. To je čosi, čo treba brať od samého začiatku do úvahy. Ďakujem. Ďakujem. Pán Fidler. Čo sa týka globálnej občianskej spoločnosti, samozrejme, že je to ťažké dosiahnuť. Uh, Ale dôvod, pre, ktoré, pre ktorý som spomenul túto tému a to, prečo si myslím, že je to také zásadné, je to konceptuálna výzva, ktorá kladie pred, pred nás úlohu dostať sa k stavu, kedy v skutočnosti bude globálna spoločnosť fungovať. V súčasnosti je to skôr len koncepcia. Ale napríklad mimovládne organizácie sa už začali približovať k tomu, že sa in, iniciatívy začali diať na globálnej úrovni. Takže súhlasím s tým, že zatiaľ je to ideál, zatiaľ je to koncepcia, meta, ku ktorej sa pohybujeme a treba uznať, že naozaj bude veľmi zložité dosiahnuť v skutočnosti svetoobčianstvo, globálnu občianskú spoločnosť, pretože každý má rozmanité záujmy, je to tak. Čo sa týka e, povedomia o tom, čo treba urobiť a aké konkrétne kroky treba urobiť, aktéry v oblasti rozvoja sa snažia prejsť od myšlienok, od uvedomovania si veci k činom. Je veľmi dôležité nechať priestor aj samotným ľuďom, ktorí sa vzdelávajú a rozvíjajú, aby sa sami rozhodli, aké kroky chcú konať, pretože inak zase budeme len niečo predpisovať z hora a to nebude viesť k naozajstnému zaangažovaniu sa k aktivizmu. Ponúkame akýsi jedálny lístok a potom si môžu ľudia vybrať, čo chcú, môžu sami organizovať kampane, môžu ovplyvňovať svoj životný štýl, svoj spotrebiteľský štýl, môžu sa stať dobrovoľníkmi. To sú všetko možnosti, ktoré ponúkne rozvojové vzdelávanie tým, ktorí sú, tak povediať, študentmi a ktorí si môžu vybrať. Je veľmi dôležité, aby sme sa nepetili pred ťažkými témami o pomoci, o rozvojovej pomoci, pretože ak sa budeme e, vzdialovať a odvracať od ťažkých tém, tak nikam sa nedostaneme, pretože často máme veľa argumentov, ako efektívne pomáhať, tým, čo sa majú rozvíjať, ale treba zároveň uznať aj to, že treba lepšie štrukturovať programy pomoci, pretože jednoducho niekedy neplnia svoj cieľ a skutočne sa vyjadrili takéto obavy. Čítal som veľmi kritickú knihu o tom, ako sa nesprávne pomáha tým, čo potrebujú rozvojovú pomoc. A podľa mňa táto diskusia, hoci je zložitá, musíme ju absolvovať. Pani Andreoty, nech sa páči. Iba stručnú poznámku ku globálnej občianskej spoločnosti a k otázke, ktorá odznela. Naozaj to je zásadná otázka v danom kontexte a dobre, že odznela v Európskom parlamente. Neodpoviem za seba, ale odcitujem, myslím, že to bol Grek, koho som stretla na konferencii o európskych identitách minulý týždeň, je tento akademik z Grécka, ktorý hovoril o kríze v eh, Grécku a o tom, čo robia ich študenti, že napríklad sa musia napríklad sa vracajú na svoje ostrovy, odkiaľ sú, tam obrabajú pôdu a pripravujú sa na domobranu, pretože sa boja, že ostrovy im vezmu. Takže táto diskusia, ktorá sa týkala ľudí, e, zastancov novej liberálnej politiky, neoliberálnej politiky, obhajujú tomu, iní zase obhajujú to, že sa treba vrátiť k sociálnemu štátu, ktorý sa stará o svojich občanov, ale prvá otázka, ktorú každý položí na Európskej konferencii je, ak toto zaplatí, to, čo má sociálny štát všetko poskytovať. Je socha, existuje socha dánskeho sochara tučnej pani, ktorá stojí na chrbte veľmi chudého Afričana a ktorá hovorí, pomôžem vám tak, len ako bude môcť, ale nezlozím z vášho chrbta. Takže v tomto kontexte, keď kríza udrela, nemáme veľmi na výber, tak ako ho povedal Matias. Musíme sa naučiť plávať spolu v tomto celom, čo nás postretlo. Je to otázka toho, ako vytvoriť pomoc komplexnejším spôsobom, v komplexnejšom kontexte, v ktorom žijeme. Teraz sa vyjadrím k otázke toho, ako odmerať úspech, ako zhodnotiť, či sme boli úspešní v našich úsiliach. Potrebujeme tú zmenu paradigmy, pretože prikladáme doteraz hodnotu len tomu, čo sa dá ľahko odmerať. A teraz potrebujeme to, aby sme od, dokázali odmerať to, čo si čo považujeme za hodnotu. To je opačný prístup. Napríklad v projektoch zo SIMO, čo sa týka mobility, sa snažíme ohodnotiť aj z ekonomického hľadiska, aj zo sociálneho hľadiska mobilitu. Keď vysielame ľudí do iných krajín, pomohlo to svetovému pocitu svetoobčianstva a občianskej spoločnosti globálnej. Potrebujeme metodologicky vypracovať štúdie, ale vidíme, že tieto štúdie nemajú dostatočný základ v teórii. Rozvojové vzdelávanie v tomto zmysle je opäť o to dôležitejšie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, hovorí predsedajúci, za vaše argumenty v zaujímavej diskusii a prechádzame k druhom, druhému panelu, ktorému bude predsedať môj kolega, pán Meiser. Ďakujem pánu Kačmarekovi, ktorý spolu moderuje komplimenty z mojej strany, pretože ste naozaj dokázali vtesnať sa do časového rámca. Dovolte mi poznámky ešte predtým, než prejdeme k druhému panelu a ja by som sa rád vyjadril, podobne ako pán komisár Pibalks. Bol som kedysi učiteľom na škole, riaditeľom na škole a pre mňa táto skúsenosť bola vynikajúca. Ja som rád učil, aj som bol rád riaditeľom, pretože som mohol vidieť na vlastné oči ľudí, ako sa rozvíjajú, ako sa angažujú, aby bol svet lepší. Náš druhý panel sa sústredí na európsky ke stratégie rozvojového vzdelávania a budeme hovoriť o vízii, o úlohe Európskeho komisára, Európskych štátov, Európskeho parlamentu, Európskej občianskej spoločnosti a organizáciách občianskej spoločnosti a budeme hovoriť o prioritách a mechanizmoch na podporu efektívnejších a koherentnejších intervencií. Rozanalizujeme si slabé a silné stránky súčasných stratégií a e, ponúkneme isté návrhy na lepšie porozumenie toho, ako rozvojové vzdelávanie môže byť nástrojom k ďalším cestám, mm, pretože rozvoj efektívnosti a prístup, ktorý vychádza k ľudským právam, toto všetko prispieva k náležitému rozvoju. Musíme sa sústrediť aj na lepšiu koordináciu medzi politikami Európskej komisie a stratégiami Európskej policie, a medzi jednotlivými národnými stratégiami. Takisto sú tu stratégie jednotlivých aktérov, vzdelávacie stratégie, ktoré treba prepojiť. Podobne ako iné členské štáty, niektoré členské štáty majú takéto koncepcie, iné nie. Prvým rečníkom bude pán Krištof Stanovsky. Máte 10 minút, ak to, je, ak to bude možné. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za túto príležitosť Globálne vzdelávanie v Polsku je dôležitým prvkom a chcem povedať, že je súčasťou našej histórie. Myslíte na to takýmto spôsobom. Pred 30, pred 31 rokmi sme boli svetovými šampióny, pokiaľ ide o protesty. Tam sa jasne povedalo jasné nie voči vláde, a povedalo sa to v Lodeniciach v Daňsku. To je práve ten moment, kedy sa začali odbory a, solidári, a solidárita, solidárnosť. Tam sme povedali celkom jasne, jasné nie. A takýmto spôsobom sme pochopili, že iba hovoriť nie nestačí. Musíme prebrať aj zodpovednosť. Musíme prebrať zodpovednosť za miestne komúny, za celý štát a potom sme sa o pár rokov stali členmi Európskej únie a dnes dokonca sme predsedníckou krajinou. Sme jeden z darcovských štátov v rámci tejto spolupráce a Polsko participuje na tejto zodpovednosti aj na úrovni Európskej únie. Čiže v celosvetovom kontexte v podstate. Ide tu o príbeh globálneho vzdelávania, o príbeh poznania a uvedomenia si toho, že nestačí iba protestovať, že nestačí iba prebrať zodpovednosť za miestnu komunitu a komunu, ale že musíme zájsť nad rámec tých hraníc, ktoré existujú a limitujú náš štát. Ak sa zamyslíme nad tým, že čo vlastne prezentuje globálne vzdelávanie, keď hovoríme o Polsku, Našim hlavným cieľom je participácia občanov, aby sme mali dobre pripravených, dobre vzdelaných občanov, ktorí prevezmú zodpovednosť, ktorí budú aktívni a ktorí budú priamo zaangažovaní v tejto rozvojovej spolupráci. Musia si však uvedomiť, že tieto výzvy svetového rozvoja súvisia aj s prístupom k vzdelávaniu. A to je práve ten moment, ktorý sa za ostatné roky trochu zmenil. Globálne vzdelávanie sa e, dostalo do povedomia prostredníctvom mimovládnych organizácií formou občianskej náuky. Ja som napríklad učil administratívu najprv v kontexte občianskej výchovy, to je to, čo sa aj dostalo do toho kurikúl a myslím si, že dokonca aj globálne vzdelávanie by malo byť súčasťou týchto kurikúl. Mimovládne organizácie v Polsku uspeli v tom ohľade, že sa im podarilo globálne, e, globálne vzdelávanie dostať do kurikul na školách. Teraz je to súčasťou jednotlivých úrovní vzdelávania. A v neposlednom rade sa globálne vzdelávanie stalo súčasťou formácie pedagógov. To znamená, musíme sa spýtať aj otázku, čo je dôležité v tomto procese. A odpoveď je veľmi jasná. Mimovládne organizácie neboli vyčlenené z tohto procesu prípravy. To znamená, že to, čo sa deje v triede, to je už pripravené, zaimplementované do jednotlivých kurikúl na úrovni všetkých zúčastnených strán, ktoré v tomto procese participovali a je to veľmi dôležité, aby sme aj mimovládne organizácie ponechali v tomto procese ako dôležitých aktérov. A takisto by som sa chcel ešte raz poďakovať za tieto informácie, ktoré sme tu počuli. Kolegyňa to prezentovala, tú spoluprácu na úrovni viacerých krajín. Bola to veľmi dôležitá podpora pre nás všetkých a Máme postgraduálne programy v Polsku, ktoré sú zacielené a zamerané na globálne vzdelávanie a zhruba pred desiatimi dňami sa poprvýkrát v Polsku prijal aj zákon, ktorý hovorí o tom, že globálne vzdelávanie je súčasťou je súčasťou programu vzdelávania vo všeobecnosti. Mali by sme sa teraz pozrieť na tých hlavných aktérov. Znovu sú to mimovládne organizácie, tie sú kľúčové, centrálne, ale takisto tu je spolupráca medzi ministerstvami, ministerstvo vzdelávania, ministerstvo zahraničných vecí, ako aj ministerstvo pre vedu a vyššie vzdelávanie. Tento proces dialógu medzi jednotlivými partnermi bol veľmi dôležitý, pretože tým sa vlastne rozvinula celá stratégia. Veľmi dôležitý nástroj, pokiaľ ide o ministerstvo zahraničných vecí, je nástroj, ktorý je vlastne grantový proces, kde sa môžu uchádzači prihlásiť a môžu sa tam účastníci prihlásiť na to, aby dostali takéto grandy. Na čo je to dôležité? Je to dôležité, pretože takýmto spôsobom dostanú ak uspejú peniaze učiteľia školy, ale aj mimovládne organizácie a média. Média sú kľúčové, pokiaľ ide o komunikáciu. Pokiaľ ide o sprostredkovanie informácií spoločnosti, to znamená aj učiteľom, a je veľmi dôležité, aby sme mali dostatočné pokrytie informáciami ohľadne toho, čo sa deje na celosvetovej úrovni. Ďalší kľúčový moment v kontexte eh, rozvoja globálneho vzdelávania bolo podpísanie memoranda medzi ministrom zahraničných vecí, a ministrom vzdelávania, ako aj skupiny za granica čo je vlastne koalícia mimovládnych organizácií, ktoré spolupracujú mimo, medzinárodným spôsobom. Ide tu o memorandum, ktoré obsahuje tak definície, ako aj dohody o spôsobe, akým sa bude spolupráca ďalej uberať. Keď teraz hovoríme o globálnom vzdelávaní, mali by sme sa spýtať otázku, aký je rozdiel medzi uh, rozvojovou spoluprácou e, zo strany Európskej únie a takých krajín ako napríklad Čína, Rusko, Tursko, Bra- Turecko, Brazília. Vidíme nejaký rozdiel? No ja minimálne jeden. Je to, je to práve globálne vzdelávanie. A ak si uvedomíme, že Rusko iba pred pár dňami vytvorila rozvojovú agentúru, a tým, že aj poznám Rusko, že som tam pracoval, neviem, do akej miery zájdu v oblasti globálneho vzdelávania. Toto je niečo, čo sme vytvorili my v Európe. Je to skutočne unikátne. Je to niečo, o čom sme presvedčení, že by sme nemali iba investovať do ju, krajiny juhu, podporovať ich finančným spôsobom, alebo, ale že by sme im istým spôsobom mali pomôcť aj postaviť, na to, aby sa dostali do takého stavu, že postavia na nohy miestne samozprávy a budú sa starať sami o seba. To znamená, musíme správne pochopiť to, čo robíme, nielen na úrovni e, veľkých podnikov, ale predovšetkým na úrovni medziobčianskej. A o tomto celom je vlastne globálne vzdelávanie. A posilňovanie uvedomelosti občanov nielen formou charity a humanitárnej pomoci je to, čo vytvára to európske občianstvo. Úprimne povedané, keď som pred pár týždňami sa stretol s komisárkou Georgievou. A bol tu určitý element, ktorý sme postrádali. Bola to európska vlajka. Európsku vlajku sme na našej návšteve v tejto krajine videli iba jedenkrát. To znamená, nie sme tam viditeľní. Častokrát nás kritizujú, nás Európsku úniu, že dostatočne nepomáhame. Avšak na druhej strane nesprostredkúvame ten, tú informáciu o tom, čo sme spravili, ale zároveň nedostávame ani feedback zo strany tých, ktorým pomáhame. Feedback ohľadne toho, že my by sme mali byť pyšní na to, čo robíme, že robíme niečo v oblastiach, ktoré sú veľmi dôležité. Ďalší krok, možno, že sa už pýtate, čo bude tým ďalším krokom, Prvým prvkom ďalšieho kroku by mala byť otázka toho, či môžeme na úrovni členských štátov viac diskutovať o otázkach vzdelávania, či môže takáto diskusia ohľadne E, globálneho vzdelávania byť takou platformou, na základe ktorej by sme spoločne mohli hovoriť o určitých štandardoch. V matematike štandardy nemôžeme spochybňovať a diskutovať o nich, avšak v tejto oblasti môžeme v každom prípade prispieť spoločným dialogom. A posledná pripomienka, ktorú by som chcel uviesť, je to, že by sme sa mali konečne pohnúť od globálneho vzdelávania smerom ku konkrétnym krokom. Jeden z nástrojov, ktoré na to máme, a už som to spomenul pred chvíľou, je inovatívny finančný mechanizmus, nástroj, ktorý máme v Polsku, podobne ako v Českej republike alebo Maďarsku. Je to. Máme tu zákon o jednom percente, kde každý občan má možnosť 1% zo svojich daní uviesť tam, kam on rozhodne. Je to dosť veľké množstvo peňazí, ak sa to spočíta a môžu sa týmto spôsobom posilniť humanitárne organizácie, školy, mimovládne organizácie. Tieto reprezentujú predsa občanov, a sú tu preto, aby pomáhali občanom. Nie sú tu iba z vôle politikov. Pomáhajú realizovať konkrétne kroky v tejto oblasti. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Stanovský. Chcem zopakovať ešte raz, že pre mňa to najdôležitejšie v kontexte globálnej edukácie, vzdelávania je uvedomiť si, že to je základ euroobčianstva. A to by si mal uvedomiť každý člen Európskeho parlamentu. Teraz by som chcel dať slovo pánovi Hartmajerovi. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem za pozvanie na toto podľa môjho názoru veľmi dôležité stretnutie. A som rád, že môžem hovoriť hneď po mojom kolegovi, po mojom priateľovi, pánovi Stanovskom, a chcem týmto vyjadriť aj všetko dobré, pokiaľ ide o predsedníctvo. Takisto som sa zaradil e, v rámci programu do línie učiteľov a profesorov, ktorí tu hovorili. Aj ja som svojho času bol učiteľom a ja by som sa chcel venovať otázke možných stratégií, pokiaľ ide o politiku rozvoja vzdelávania na úrovni Európskej únie. Myslím si, že potreba tu pre takúto politiku je a myslím, že tu je aj dobrý základ pre takúto politiku. Minulý rok komisia vypracovala štúdiu, pokiaľ ide o globálne rozvojové vzdelávanie a osvetu v tejto oblasti a táto štúdia Pokým ide o také koncepčné otázky, tak vyplývajú z toho dve odporúčania. Mali by sme používať termínus globálne vzdelávanie a chcem zdôrazniť hlavne ten, vý, ten výraz vzdelávanie, to je najdôležitejší element a potom takisto aj e, otázka osvety. A od tej teoretickej časti by sme mali potom prejsť ku konkrétnym krokom to, čo tu spomenul náš predrečník a čo sa môžeme z toho poučiť, je kombinácia určitých úvah a konkrétnych krokov. Druhý dobrý základ je, že zhruba pred desiatimi rokmi sme mali konferenciu, ktorú organizovala v Maastrichte e, Európska rada. A táto konferencia prijala vyhlásenie, deklaráciu a táto vyhlásenie definuje globálne vzdelávanie, rozvojové vzdelávanie ako vzdelávanie, ktoré otvára oči ľuďom na to, aby vnímali realitu a prebudza ich k tomu, aby prispeli k svetu, ktorý by bol rovnejší, kde by rovnosť prevládala. Čiže hovoríme tu o konkrétnych obsahoch tejto politiky, a stratégie, ktorá by mala byť ďalej rozvíjaná. Ide tu o stratégiu, ktorá by sa mala opierať o obsah a interdisciplinárnosť, pokiaľ ide o formu prístupu, a pokiaľ ide o interkultúrne vzdelávanie, mierotvorné vzdelávanie, medzináboženské vzdelávanie alebo vzdelávanie udržateľ, ohľadne udržateľného rozvoja. Čiže máme tu viacero aktérov, a som skutočne rád, že som počul pána komisára, ktorý uviedol, že takáto európska stratégia doplňa národné aktivity, pretože na úrovni vnútroštátnej máme relevantné úrady a predstaviteľov, ktorí môžu na tejto, tejto oblasti spolupracovať aj cezhraničným spôsobom, aby sme vychádzali zo skúseností, ktoré máme naprieč našim kontinentom. Založili sme sieť, ktorá už bola spomenutá. Už v priebehu dnešnej debaty ide tu o sieť, ktorá sa volá GEAN, globálna sieť. Ide tu o zosietenie európskych ministerstiev a orgánov, ktoré sú zodpovedné za podporu a financovanie politiky v oblasti globálneho vzdelávania, globálneho učenia. Participujú na tom 31 organizácií z 20 krajín a prezentuje to vlastne zosietenie na nadnárodnej úrovni a predstavuje to zhruba 100 miliónov eur vo forme finančných prostriedkov. Základom tejto siete je zlepšenie medzinárodných, výmeny medzinárodných informácií ohľadne globálneho vzdelávania, zlepšovanie stratégií. Špeciálne sa tam sústredíme na kvalitu a vyhodnocovanie našej doterajšej práce. Podporujeme výmenu informácií a robíme tieto také kolegiálne posudky, peer reviews, anglický terminus, v rámci ktorých sa venujeme otázke status quo situácie a ďalším výzvam, ktoré prináša globálny svet do jednotlivých krajín. Robíme to v Holandsku, v Norsku, v Česku, na Cypre, na Slovensku na Slovensku teda momentálne začíname. Takisto aj v mojej krajine, v Rakúsku sa takéto niečo urobilo. A jedno z tých odporúčaní v týchto správach je vytvorenie národnej stratégie. Nadviazali sme na toto odporúčanie a ministerstvo vzdelávania vytvorilo takúto stratégiu zacielenú na globálne vzdelávanie eh, v kontexte pôvodného vzdelávacieho sektoru, kde sa posilňuje práve táto, tento element na to, aby sa posilnil aj výskum v tejto oblasti, aby sa sústredil predovšetkým na koncepčné rozvoje tejto oblasti a momentálne sme v, tom, v takom bode, že sa snažíme formulovať určité konkrétne ciele e, mimo kurikulárnej oblasti a snažíme sa zabezpečiť participáciu všetkých aktérov v plnej miere. Ja sa týmto jednotlivým skúsenostiam z jednotlivých konkrétnych krajín budem venovať iba okravo, pretože by sme mohli spomenúť viaceré krajiny, Českú republiku napríklad, takisto na Slovensku. Takéto stratégie máme aj v Španielsku a v Portugalsku a máme celkom zaujímavý príklad eh, z takých krajín ako napríklad Fínsko a Írsko. A to sú iba niektoré z tých krajín, ktoré by som spomenul, kde máme skutočne tú skúsenosť na národnej úrovni, čo by mohlo byť základom vytvorenia určitej európskej stratégie. A ale ako vytvoríme takúto európsku stratégiu? Máme takisto pár odporúčaní z našich skúseností. Myslím si, že by bolo dôležité, aby sme zaangažovali všetkých relevantných aktérov. E, po druhé, treba vytvoriť atmosféru určitého širokého vlastníctva. Musíme celkom jasne povedať, kto je za čo zodpovedný a čo má urobiť. Nemali by sme takéto veci uponáhľať, unáhliť, pretože časový element je veľmi dôležitý. Mali by sme jasne stanoviť aj toho, kto bude viesť a akým smerom bude viesť tieto koncepcie. Mali by sme objasniť aj jednotlivé prístupy k týmto konceptom, ako sme to už dnes počuli, a mali by sme využiť aj spojencov, spojencov nad rámec tejto rozvojovej oblasti, aby sme skutočne e, dosiahli úroveň multi zaangažovanosti eh, viacerých aktérov. A táto stratégia a jej rozvoj je v podstate stálým procesom. Nikto nebude mať eh, nejaký finálny bod. Nemôžeme to vnímať ako niečo konečné. Takisto treba využívať skúsenosti národných politík, národných rozvojových stratégií, využívanie tých správ, tých peer reviews, ktoré som spomenul, A takisto by sme sa mali zamýšľať aj nad tými odporúčaniami e, tej štúdie DEAR, ktorú sme tu spomínali. Čiže čo by malo byť predmetom takejto európskej stratégie? Mali by sme tu mať jasné strategické ciele. Mali by sme tu mať odhodlanie, e, mali by sme tu mať definovanie priorít. Takáto stratégia nemôže sa venovať všetkým elementom a prvkom tejto oblasti. Stratégia by mala byť pridanou hodnotou k iniciatívam, ktoré už prebiehajú v jednotlivých členských štátoch. Znovu zdôrazním výraz komplementárnosti, malo by to byť doplnkovým spôsobom platné v členských štátoch. Malo by to posilniť koordináciu s jednotlivými členskými štátmi. Ten dialog medzi komisiou a členskými štátmi by sa týmto zvýznamnil. A takisto by malo dochádzať k stretávaniu sa tých hlavných aktérov, pokiaľ ide o vytváranie práve vytváranie takéto globálnej stratégie. A mali by sme posilniť európske a aj globálne partnerstva, partnerstva, aby z toho skutočne vzniklo niečo medzinárodné. A malo by to celé viesť k vytváraniu kapacít v členských štátoch, predovšetkým v tzv. nových členských štátoch, hoci tento termín sa mne osobne veľmi nepáči. Takže vidím, že sa mi to podarilo celé zvládnuť v čase, ktorý mi bol pridelený. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť a za participáciu na diskusii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hatmajer, a za vaše, ďakujeme za vaše veľmi jasné vyjadrenia, za to, že ste povedali, že učenie sa je dôležité pri reflektovaní aj pri ďalších činoch. O tom môžeme hovoriť neskôr. A teraz pán Denis Huber má slovo. Ďakujem za slovo. Myslím, že úplne odložím nabok poznámky. Kto má záujem moje poznámky, sú k dispozícii. Ja radšej budem rozprávať o tom, reagovať na to, čo tu už odznelo. Predovšetkým e, niekoľko slov o iniciatíve Nosso Center. Je to centrum, ktorý, ktoré sa vytvorilo pred 21 rokmi pri páde Berlínskeho múra. V tom čase hlavnou misiou Nosso Center bolo podporiť vzájomnú závislosť a solidaritu medzi európskymi populáciami v jednotlivých štátoch, aby sa nikdy nezabudlo na lekciu z berlínskeho múra. Vtedy sa každý so záujmom zahľadel na východ. Ale nedávno v máji 2011, pred pár mesiacmi, sa vydala, vydalo toto centrum uznesenie, ktoré potvrdzuje dôležitosť tejto úlohy, ktorá sa vtedy vytýčila. Aj ministerstvo zahraničnej veci sa k tomu pridalo. Samozrejme, že sa urobilo toho veľa, ale ešte veľa toho zostáva, čo treba urobiť táto nová znovu zadaná úloha je podporovať ľudské práva a demokraciu mimo Európy, za hranicami Európy, najmä v susediacich regiónoch Európy. Samozrejme, že je tu prepojenie medzi novým uznesením a arabskou jarou. Je zaujímavé si uvedomiť, že toto Centrum pre sever a juh, North, South Center, má silné e, angažovanie sa európskeho rozmeru, pretože Európska komisia, Európsky parlament a nedávno dokonca i výbor regionov Európskej únie sa stali členmi rady, správnej rady North-South Centra, Centra pre sever a juh. Takže nejde tu len o spoluprácu ako takú, ale aj o inštitucionálnu spoluprácu medzi Radou Európskej únie a ostatnými inštitúciami EÚ, ktoré sa týmto spôsobom spájajú na spoločnej platforme. Myšlienky, o ktoré som sa chcel s vami podeliť, vychádzajú z mnohých rokov skúseností a diskusí o týchto myšlienkách. Abraham Lincoln zvykol hovoriť, že predtým, než sa človek rozhodne, čo urobiť, by mal vedieť, odkiaľ vychádza a kde práve teraz je. Odkiaľ teda vychádzame my? Mnohé sme už spomenuli, preto stačí, keď stručne poviem, že vychádzame z desiatich rokov intenzívnej práce, osvetovej práce a zvyšovaní povedomia o globálnej spoločnosti v Európe. Pomáhajú nám mimovládne organizácie, budem citovať, dva milníky v tejto našej práci už sa aj spomenuli, aj môj sused spomenul Maastrichtskú konferenciu z roku 2002, ktorá prijala program, akčný program až do roku 2015. A spomeniem i Európsky konsenzus o rozvojovom vzdelávaní, to je spoločné úsilie viacerým aktérov, ktoré sa rozbehlo ako proces je to konsenzus o tom, čo to je rozvojové vzdelávanie a čo by sme radi spolu urobili, aby sme podporili rozvojové vzdelávanie. Zajímavé na tom je, že obraz, ktorý sa pred nás e, vyjaví, keď si položíme otázku, kam chceme dospieť, tento obraz bude spletitý, pretože sú tu mnohé inšt- inštitúcie, mnohí partnery, ktorí sú aktívni a mnohé výzvy, ktoré sú spoločnými výzvami. Myslím, že sme dosiahli dobré výsledky pri spolupráci. Pred desiatimi rokmi to nebolo také jasné, že sa bude dať takto spolupracovať. Už som hovoril, že Rada Európy, že únijné inštitúcie robia svoje vlastné aktivity, ale nevždy vedia spolupracovať na týchto aktivitách. Ďalej členské štáty Európskej únie tak ako povedal môj sused, tu ide o komplementaritu, lebo niečo sa robí na unijnej úrovni a niečo sa robí na úrovni členských štátov Európskej únie. Zosieťovanie, najmä GIN, GENE, sieť je tu dôležitá, aj iné aktivity občianskej spoločnosti. Môj sused na ľavo vedie platformu Concord, povie vám viac neskôr o tejto platforme, ale výzvami sa stali synergie a komplementarity. Dociali sme za ostatných 10 rokov dosť na tomto poli. Teraz ďalšia otázka. Kde sme? Ako som spomenul, nie len, že sa nám podarilo dokázať lepšie spolupracovať, ale podarilo sa nám aj inštitucionalizovať túto spoluprácu a keď sa zapojila do veci Európska únia, dostali sme istú politickú podporu, politickú dimenziu v našej práci. Národné stratégie, ktoré sa prijali v početných členských štátoch EÚ, najmä v nových členských štátoch EÚ, ale napríklad aj v Portugalsku, v krajine, odkiaľ pochádzam, ne, ne, povedal som vám, že North South Center je v Lisabone. Tam sídli nové členské štáty EÚ, ktoré sú väč, poväčšinou zo strednej a východnej Európy, ale aj zo Stredomoria, tak ako Cyprus a Malta, sa dohodli na spolupráci s North South Center a s Európskou komisiou. A tento spoločný manažment spoločnej práce sa teraz implementuje. Táto iniciatíva sa implementuje. Robíme štúdie, ktoré nám lepšie dokážu ukázať, čo sme dosiahli a takisto z nich vyplýva mnohé, ju mnohé odporúčania, ktoré potom treba v budúcnosti implementovať. A posledná otázka, ktorej sa chcem venovať. Podarilo sa nám prijať európsku právnu normu o rozvojovom vzdelávaní prostredníctvom odporúčania, ktoré v máji 2011 uzrelo svetlo sveta. Moju poslednú minútu využijem na, na načrtnutie toho, čo treba urobiť v budúcnosti. Treba budovať na tom, čo sme doteraz dosiahli. Nie je to len zo pár úspechov, je ich naozaj dosť. Po druhé, treba rozšíriť e, geografický záber našej práce. Rada Európy zahrňa 47 európskych štátov a môžeme využívať túto platformu a takisto sa obrátiť na krajiny, ktoré susedia z EÚ. Napríklad Maroko je už členom North South Center organizácie. Globálna vzdelávanie, globálna edukácia by sa mala stať súčasťou formálneho vzdelávania. Polský štátny tajomník tu spomenul, že v Polsku sa takéto čosi už deje. Polsko však nie je predstaviteľom väčšinového názoru a väčšina európskych štátov nemá globálne vzdelávanie ako súčasť svojho formálneho vzdelávacieho systému. Myslím si, že je dôležité k tomu však dospieť a preto musíme intenzívnejšie pracovať s ministerstvom školstva členských štátov EÚ. Štvrtá myšlienka sa týka silného prepojenia medzi globálnou edukáciou a globálnym vzdelávaním k ľudským právam. Nielen ide o zvyšovanie povedomia o rozvoji tejto tematiky, ide aj o to, že sa radikalizuje situácia v Európe. Radikálne politické strany sú čoraz úspešnejšie a práve preto by sme mali prepojiť naše úsilia s tými, ktorí pracujú na poli vzdelávania o ľudských právach. A v neposlednom rade by sme mali zdôrazniť zodpovednosť občanov. Nemáme len práva, máme aj povinnosti zodpovednosti voči spoločnostiam, v ktorých žijeme, voči planéte, voči novej generácii. Záverom, rád by som spomenul, že North South Center bude v máji 2012 v Lisabone organizovať paneurópsku konferenciu, kam pozve všetkých aktérov, kde sa pokúsime prijať akčný plán na roky 2012 až 2015. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem vám, pán Hube. A posledným rečníkom, ktorého si vypočujeme, je pán Lapelajn. Máte slovo. You, ďakujem za slovo a ďakujem taktiež za pozvanie. Ja zastupujem Concord, čo je vlastne e, združenie NGOčiek, vlastne je ich vyše 1600 v Európe a okrem toho zastupujem aj skupinu, ktorá tu bola viackrát spomínaná ako významných zainteresovaných aktérov. Poprosím. Čiže otázka, prečo potrebujeme európsku stratégiu a ako by mala táto vyzerať? Viackrát sa spomínalo, že je tu viacero záväzkov. Pred desiatimi rokmi Rada Európy prišla s rezolúciou o rozvoji a vzdelávaní a zdôraznil sa tam práve význam vzdelávania. Maastrichtský konfrekt, kongres eh, bol tiež spomenutý viackrát a tam sa zišlo hm, tiež mnoho významných aktérov a zišiel z toho konkrétny akčný plán, ale bohužiaľ nebol politicky záväzný tento dokument. A ja by som práve chcel, aby existovalo niečo také, čo bude záväzné. Budovanie európskeho konsenzu sa začalo v roku 2005 a vlastne rozvojové vzdelávanie je súčasťou tohto procesu, ale stále vidíme, že to nestačí. Treba viac. Treba viac konkrétneho výsledku a konkrétnych výstupov. A preto v roku 2006 eh, vzniklo počas fínskeho predsedníctva na konferencii v Helsinkách opäť niečo nové. A E, potom Louis Michel, európsky komisár pre rozvoj e, a potom ešte ďalej aj v Lisabone, v Lisabone sa hovorilo o koncepcii rozvoja a prišli aj odporúčania pre jednotlivých aktérov. Konsenzus, ktorý sa týka rozvojového vzdelania, hovorí o štátnych aktéroch, aj neštátnych aktéroch, o ministerstvách, o medzinárodných organizáciách ako je Rada Európy, OECD a tak ďalej. Takže hovorí sa tu o tom, že naozaj je to ten hlavný dokument v danom sektore, ktorý doposiaľ vznikol. Problém je ale, že to nie je politicky záväzný, alebo nebol politicky záväzný dokument. Takže e, Európsky parlament, chcem povedať, taktiež prišiel s viacerými odporúčaniami a uzneseniami. A tam vlastne aj tá formulácia textov je veľmi dobrá. Európska komisia, ako sa taktiež viackrát spomínalo, taktiež prišla so všeobecným hodnotením. E, e, týka sa obdobia desiatich rokov a je súčasťou dialogu teda ako štrukturovaného procesu. Ako vidíme, máme tu k dispozícii ozaj materiály, o ktoré sa dá oprieť, ale chýba nám stále stratégia. Tu by som argumentoval tak, že potrebujeme európsku stratégiu a je tu práve niekoľko bodov, ktoré by som chcel objasniť a vyjadriť tak, prečo potrebujeme takúto stratégiu. Viacerí kolegovia tu dnes spomenuli, tento aspekt. Napríklad e, public relations, vzťah k verejnosti. To môže byť tiež vec, ktorá má svoj význam. Pred niekoľkými rokmi sa o tom začalo hovoriť. Dnes sa vlastne že tu nejde len o charitu alebo o public relations, keď hovoríme o rozvojovom vzdelávaní, a aj vzdelávanie smelom k udržateľnému rozvoju a k svetoobčianstvu. To proste tiež Ďalšia významná myšlienka. Po druhé, potrebujeme uznanie inštitúcií pre tento proces, aby sme zabezpečili rozvojovú politiku, teda politiku v vzdelávaní v rozvojovom z hľadiska dlhodobého. Po tretie, dlhodobé smerovanie To súvisí samozrejme aj s finančným rámcom. Ide o to, aby Európska komisia a Európska únia ako taká načrtla dlhodobú perspektívu v týchto oblastiach vzdelávania, aby to išlo ďalej, než len v rámci toho e, výročného programu Európskej komisie. Po štvrté potrebujeme vytvorenie synergického efektu a to medzi rôznymi aktérmi. Je tu viacero dôležitých e, významných finančných zdrojov pre financovanie, napríklad ODA. A V rámci DG Education a kultúru e, taktiež existujú aktivity týmto smerom na úrovni Európskej komisii. Existuje tu spolupráca medzi jednotlivými zložkami Európskej komisie, ale aj spolupráce medzi e, inštitúciami európskych spoločenstiev a mimovládnymi a neštátnymi organizáciami. A nakoniec je tu aspekt akčného plánu, ktorý by umožnil priebežne monitorovať e, priebeh organizačného vzdelávania. A takto by sa mohlo zabezpečiť aj vylepšovanie kvality. Otázka, ako by to malo fungovať. Sme presvedčení o tom, že dobrý základ pre stratégiu by bol konsenzus pre túto oblasť vzdelávania, pretože ten konsenzus sa dá využívať už aj teraz ako referenčný dokument, má svoju hodnotu. A keď vlastne vychádzame z týchto odporúčaní a verie sa do úvahy aj štúdia Európskej komisie, tak vlastne pokiaľ ide o aktivity DAR e a aj o v súvislosti s príslušnou rozpočtovou položkou je potrebné objasniť cieľa. Ako vidíte, je ich tu 5 konkrétnych cieľov. Koherentnosť a koordinácia, vrátanie synergického efektu medzi jednotlivými zložkami e Európskej komisie Európskych spoločenstiev aj smerom na členské štátov, štáty. Ďalej monitorovanie, ďalej knowledge management, globálne perspektívy, zabezpečenie alebo zaangažovanie neeurópskych aktérov pri zvyšovaní povedomia, ďalej financie, administratíva, a vytvorenie mechanizmu, ktorý zabezpečí podporu a okrem toho aj management e, aktivít v rámci e, e, európskych spoločenstiev a tak ďalej. Taktiež by som chcel počiarknúť dosť špecifickú situáciu, pretože vlastne nachádzame sa v procese budovania viac ročného finančného rámca a vlastne sa očakávajú nejaké nové nástroje, že budú navrhnuté. Je tu viacero aspektov, napríklad koordinácia v oblasti občianskej spoločnosti, ďalej advokácia, kampaňa a tak ďalej. Matias už spomínal, že musíme hovoriť o globálnej občianskej spoločnosti. Takáto stratégia rozvojového vzdelávania sa vychádza aj z toho, čo navrhuje komisia a to, čo je zahrnuté v oznámení a vlastne čo potvrdil aj Európsky parlament a rada, to by bol ten mílnik, od ktorého by sme sa odpichli a mohli by sme eh, naozaj pracovať na stratégii. A keď sa vrátim k tomu, že je tu naozaj mnoho dobrých odporúčaní a stanovísk, to áno, ale čo tu chýba je politicky záväzný dokument. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. pánovi Lopanajanovi a Prvnež dám slovo fóru a ešte dávame slovo komisii na 5 minút. Ďakujeme za slovo. Som Christian Smith, ktorý som z ďalšej organizácie a chcem povedať len tri poznámky k stratégii a k obsahu dnešných prednášok. Najprv, čo sa týka komisára Pibalsa a jeho záväzkov, ktoré spomenul, aby európske občianstvo sa stalo pevnou súčasťou jeho agendy, aby sa vypracovali štúdie, ktoré sa zapracujú do politických dokumentov a takisto do budúcich finančných perspektív. Chceli by sme zvýšiť celkovú mieru zaangažovanosti sa do práce občianskej spoločnosti o 20 Toto nám umožní tento, toto rozšírenie rámca urobiť viac tejto oblasti. Po druhé, k stratégii a k procesu pre podporu. Už sa spomenulo, predtým spomenul to komisár, že v oktobri e, vydáme dokument, kde témy budú veľká, väčšia efektívnosť, väčší dopad, menej rozčlenovania fragmentácie. Kedy by sme sa snažili zoskupiť a implementovať všetky odporúčania z, štúdií, z mnohých aj takých štúdií, ktoré ste dnes spomenuli. Myslím, že pán Hartmajer veľmi užitočne zoskupil a vymenoval prakticky všetky tieto štúdie. Predovšetkým je tu dôležité prepojenie medzi formálnym vzdelávaním, aby komplementarita členských štátov sa stala súčasťou formálnych osnov v všetkých členských štátoch EÚ. Po druhé, posledná rečnička spomenula, že musíme uľahčiť e, to, aby sa tí, ktorí riadia poznatky, celkový management e, vedeli sami vzdelávať a poučiť sa od rozličných pracovných skupín a ich výstupov a musíme koordinovať takúto prácu. Pravdepodobne zorganizujeme konferenciu, kde budeme hovoriť o úspešných projektoch, aby sa navzájom mohli ľudia spoznať a informovať. A takisto zabezpečíme, aby e, zemepisné pokrytie našich aktivít sa zvyšovalo a aby sa to netýkalo iba zo pár členských štátov EÚ, ale celej únie. A po štvrté, tak ako vždy, budeme hľadať vyššiu pridanú hodnotu, zabezpečíme, že aktivity, ktoré financujeme, sú naozaj aktivity, ktoré majú pridanú európsku hodnotu, únijnú hodnotu, ak sú skutočne európskymi politikami. Pani Kelam sa pýtala, aký dopad toto všetko bude mať. To by mohol byť môj piaty bod. Aj my sa tým zaoberáme, ale je veľmi zaujímavé nejako kvantifikovať ciele a dopad vzdelávania, pretože to je dlhodobá vec, ale pokúsime sa o to. Napríklad Eurobarometer je taký nástroj, kde sa dá odmerať, či postoje Európanov voči rozvojovej spolupráci sa v čase zlepšujú, v danom čase zlepšujú alebo nie. Takže Eurobarometer a jeho prieskumy nám k tomuto slúžia. Zatiaľ máme dobré výsledky, hoci je ťažko e, úsud stiažniť, či je to preto, že sme urobili nejaké konkrétne kroky, že sa vzťah ľudí k rozvojovej pomoci zvýšil, alebo či to je z iných dôvodov, ale rozhodne aspoň vieme, ktorým smerom sa vyvíja verejná mienka. Je to isté východisko pre nás. A záverom chcem sa vyjadriť k obsahu rozvojového vzdelávania, čo by malo byť jeho obsahom. Veľmi eh, starostlivo som si vypočul názory, asi každý jeden v miestnosti sa vyjadril, že by to nemala byť charitatívna práca. Európska komisia naozaj súhlasí. Niekto iný povedal, že vzťah medzi mocným darcom a vďačným vnímateľom, príjimateľom nie je práve to ideálne, o čo sa snažíme. O to nejde pri rozvojovej politike a vzdelávaní a my sa takisto v našich komunikátoch snažíme toto zdôrazniť. Čo sa týka krajín BRICS, možno tam už ani príjemcovia nie sú veľmi vďační za to, čo dostávajú aj to niekto tu spomenul eh, pri eh, pomoci rozvojovej, takže charita a pomoc ako také už nestačia. Páčila sa mi definícia, ktorú nám poskytla pani Hrdličková o zodpovednosti a globálne nevzdelávanie je o tom, že si sami ľudia zvolia cestu, ako žiť v dôstojnosti. To je istý koncept, istá koncepcia, ale je pedagogickou výzvou povedať študentom, že svet nie je v poriadku. Treba ho dať do poriadku. Nech sa páči, je to pre vás úloha. Neviem, či učiteľ by takéto niečo bol ochotný povedať deťom, postaviť sa pred študentov s týmto posolstvom, ale je tu istá dimenzia, ktorá sa týka obsahu. Potrebujeme nové pôsobilosti a zručnosti, ktoré sú zásadné na prežitie v globálnom svete. Potrebujeme nové uznesenia, či už pre tých, ktorí hlasujú, ktorí platia dane, ktorí sú susedmi migrantov, ktorí sa stretávajú s turistami, ktorí sú spotrebiteľmi, všetci títo podnikatelia, ktorí pracujú v súkromnom sektore, všetci títo sú súčasťou globálnej ekonomiky a dúfame, že sa staneme Európanom, ktorí sa budú podielať na inkluzívnom raste. To je koniec moje prezentácie. Inkluzívny rast je takisto súčasťou rozvojovej politiky, o ktorej bude čoskoro pán komisár Pibel hovorí, toto sú naše ciele a sú súčasťou celého tohto balíčka. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem parlamentu, že zorganizoval toto vypočutie. Ubezpečujem vás, že ho považujeme za veľmi dôležité a že sme si starostlivo vypočuli všetky názory a mnohé aktivity, ktoré sa budú konať v tejto oblasti v nasledujúcich mesiacoch budú čerpať aj z vašich názorov. Ďakujeme, pán Šmíd, hovorí pán predsedajúci. Ďakujeme za poznámky v mene Európskej komisie a teraz dostane slovo dostanú slovo členovia tohto výboru. Myslím si, že by sme najprv mali zozbierať otázky a poznámky a potom naši štyria odborníci z druhého panela môžu ich zodpovedať na konci. Nech sa páči, pani Keller. Ďakujem pekne. Počuli sme o viacerých od viacerých riaditeľov agentúr v jednotlivých členských krajinách, ako to u vás funguje, ako sa to celé rozbieha. To je veľmi pekné. Myslím, že všetci ste spomenuli tú metódu tých správ, peer reviews, a že to využívate aj v partnerských krajinách, ale čo vlastne z toho vzýšlo, aké sú z toho výsledky? Kde ste si povedali, aha, teda to skutočne funguje a možno v iných krajinách to zase tak nefunguje, že to kritizovali, takže aké sú vaše závery, čo ste sa z toho poučili? Funguje, funguje to? Alebo nie? To by ma zaujímalo. A takisto by ma zaujímalo to, čo ste hovorili o európskej stratégii a koordinácii. To takisto znovu by prešlo na členské štáty. Čo si o tom myslíte? Je to dobrý nápad. Páčilo by sa vám, keby vás koordinovala Európska únia? A to isté platí aj pre komisiu. Boli by ste pripravení? spustiť takúto spoločnú stratégiu? Chceli by ste koordinovať takéto stratégie? No potom si ja už predstavujem niečo záväzné, nielen nejaké pekné papiere, ktoré sú síce pekné, ale keď to nie je záväzné, tak nám to nič nepomôže. A potom ešte otázka na komisiu. Sú tu konkrétne uh, pri konkrétne kroky? Chcete tie zapracovať, čo sme tu počuli? tú, tú obálku, ten balíček, čo ste spomenuli. Myslíte si, že to bude fungovať? Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pani Lövin a potom pán Görens. Ďakujem pekne, moja kolegyňa sa spýtala najdôležitejšie otázky, takže ja využijem príležitosť, aby som zopakovala otázku z predchádzajúceho kola a súvisí predovšetkým s obsahom, respektíve s obsahmi rozvojového vzdelávania. Pokiaľ ide o konkrétne kroky, nemyslela som tam iba na individuálnu, nemyslela som tam iba individuálnu úroveň, ale skôr štátnu úroveň. Ak si uvedomujeme, že prechádzame k globálnej spoločnosti a hovoríme tu o podpore globálneho pocitu občianstva, svetoobčianstva, občianstva, E, postrádame tu inštitúcie, ktoré majú konkrétne právomoci. Máme OSN, máme FAO, e máme environmentálne agentúry, ale máme tu určité signály ohľadne nedostatku medzinárodnej správy. Pozrite sa na Somálsko, pozrite sa na situáciu, aké sú oceány, medzinárodné vodstvo. Nikto to momentálne nespravuje túto otázku a problematiku. To sú konkrétne otázky, ktoré vystávajú pre budúce generácie, takže z môjho uhla pohľadu by som povedala, že to je skutočne veľmi dôležitý moment v rámci tejto rozvojovej problematiky vzdelávania a týka sa to hlavne budúcich generácií, tak ako to pripomenula aj komisia, obsahy jasne na to poukazujú. Teraz to musíme všetko dať do takej situácie, aby to fungovalo a napraviť to. Musíme to mm, zinstitucionalizovať a musíme sa zamyslieť nad tým, ako vlastne tie inštitúcie, inštitúcie pohneme smerom krok vpred, aby sme všetko dali do poriadku. Ďakujem, pán Görens. Ďakujem pekne, táto téma je skutočne veľmi široká. Ja sa obmedzím na tri body. Pokiaľ ide o koncepčnú rovinu, tam by som skôr poukázal na to, že musíme byť obozretní. Výchova a školstvo eh, nemalo by sa to stať národnou doktrínou. Myslím si, že verejná moc vo vzťahu k občianskej spoločnosti má umožňovať výmenu názorov, ale pokiaľ ide o obsahy, tie by si mali štáty stanovať sami. Pokiaľ ide o vytváranie určitých koncenzov na úrovni občianskej spoločnosti, ak to táto príjme, tak o to lepšie. Myslím si, že sú tu možnosti, ktoré môžu jednotlivé stanoviska priblížiť, myslím tu konkrétne na štrukturovaný dialog. Pani Kellerová a ja sme zastupovali v tejto oblasti Európsky parlament. Komisár Píbax z Budapešti takisto oznámil, že bude oznámenie zo strany komisii týkajúce sa dopadov a ďalšieho pokroku tohto, tejto iniciatívy. A druhý bod, ten súvisí s financovaním. Áno, určitá myšlienka je dobrá, ale motor potrebuje benzín. A táto európska stratégia, keď tu hovoríme o takýchto veľkých stratégiách, tak skutočne to je pre mňa ako horor, keď nebudú na to peniaze, tak to nebude aj tak celé fungovať. Takže buď to bude financované z rozpočtu Európskej únie, respektíve z rozpočtu členských štátov, alebo oboch. A tu sa musíme zamyslieť skutočne na tou pridanou hodnotou, ak by sme to chceli dodatočne financovať ešte Európskou úniou. Máme severo-južné centrum, to je pre mňa veľmi dôležité. Pred 21 rokmi som e, bol s týmto centrom bytostne spätý a členské štáty by mohli možno vyčleniť určité x percento finančných prostriedkov na takúto formu vzdelávania. To je veľmi dôležité, aby potom konkrétni aktéry mali možnosť informovať e, verejnosť adekvátnym spôsobom. A tretí bod, neviem, či to už o tom hovorilo, pretože som prišiel trochu neskôr. Pokiaľ ide o oblasť vzdelávania, v tejto oblasti máme partnerov tak na severe ako aj na juhu. Ak by sme mali mať určitú stratégiu, tak by sme sa mali aj o niečo vedieť oprieť. A takýto pilier pokiaľ ide o dohody z Kotonu, tak tam takýto pilier oporný nájdeme. Tam je občianská spoločnosť ako jeden z hlavných aktérov, pokiaľ ide o rozvoj. Civilná, civilné občianstvo, respektíve občianská spoločnosť v krajinách AKT. A tento rozmer potrebujeme skutočne, ak chceme rozpočtové pomoci urobiť určitý krok smerom vpred, tak potrebujeme v tých príjmajúcich krajinách e, občianskú spoločnosť, ktorá by určité nedostatky na úrovni správy týchto štátov vykryla. Potrebujeme tu určitý kritik, určitú kritickú kri- protiváhu a títo predstavitelia občanských spoločností, týmto sa zabraňuje zo strany vlád, ktoré tieto krajiny nie správne spravujú. Tieto vlády jednoducho bráňa týmto ľuďom, aby sa týmto spôsobom angažovali. Treba tu urobiť inventúru, musíme sa pozrieť na to, čo z týchto iniciatív medzi Európskou úniou a AKT, čo vlastne z toho všetkého vyplýva čo sa stalo medzi časom, odkedy financujeme krajiny AKT z týchto krajín. Ja tu mám dosť určité vágne predstavy a to ma celé znepokojuje, takže musíme skutočne v tomto konkrétnom bode e, urobiť poriadok a potom môžeme pokračovať ďalej. Ja som celkom, ja, ja som celkom presvedčený o tom, že sú tu určité nedostatky a v rámci našich diskusí musíme vychádzať aj z toho, že sú tu určité slabiny a vychádzajúc z týchto slabín musíme hľadať možnosti a riešenia na to, aby sme mohli nadviazať. Ďakujem pekne, pán Görens. Teraz ešte komisia, ktorá by možno chcela odpovedať, mm, či nie. Takže každý dostane 3 minúty, je nás 5, ktorí budeme sa vyjadrovať, takže 3 minúty, nech sa páči. Mr. Schmidt? No. Pán Schmidt, nie. Vy nie? Takže najprv odborníci. Pani Lapalajnen začne. Pán Hüb Pler, Hartmajer a na konci pán Čahovský. Ďakujem vám, pán predsedajúci. Povedala by som, že otázky o zodpovednosti sú veľmi dôležité z môjho hľadiska. Súhlasím s vami a úloha štátu je veľmi dôležitá, ale štáty to je na jednej strane, ale potom jednotlivci to je tiež na strane druhej čosi, čo musíme zarátať do medzinárodných štruktúr. Preto potrebujeme rozličné stratégie na zaangažovanie rozličných typov aktérov. Preto veríme, že Európska únia naozaj musí mať stratégiu pre európske rozvojové vzdelávanie. Ako som už v skratke vysvetlila, existuje niekoľko dohôd v tomto zmysle, ale potrebujeme, aby existoval politicky záväzný systém, aby ho všetci brali vážne aby sme všetky dobré príklady, ktoré už existujú, sa zoskupili do jedného balíčka, aby komplementarita členských štátov dobre fungovala, aby výskumníci, akademici, všetci mali zdroje k dispozícii. Všetci hráme túto hru a budeme ju hrať 10 alebo 20 rokov, ak jednoducho nezastaneme a nedáme všetko ovocie, ktoré už dozrelo, do jedného košíka. Na tom musíme tvrdo pracovať. To je jedna z vecí, ktorú som chcela, aby zazneli ako posolstvo. Dohoda z Kotonu je veľmi dôležité pre globálnu občiansku spoločnosť, ktorú tak veľmi potrebujeme. Práve preto občianská spoločnosť je budúcnosťou. Treba počiarknúť, že sú to jednotlivci, ktorí tvoria občianskú spoločnosť, aj štáty, aj vlády majú svoj postoj, zástoj tejto veci a potrebujeme celý tento proces globálne vnímať. Európska únia robí to, čo by mala robiť to, čo je jej úlohou v tej, tomto rámci. Ďakujem vám, hovorí pán predsedajúci, teraz pán Huber. Ďakujem. Je mnoho otázok, ktoré sme tu dostali, ale ja neviem na všetky odpovedať. Nová stratégia, ktorá bude politicky záväzná, to si radšej vypočujem od komisie. A čo sa týka peer reviews, kolegiálnych posudkov, to tiež nechám na kolegov. Ja súhlasím s tým, že aby sme spolupracovali na únijnej, európskej úrovni, aby sme využili komplementaritu toho, čo sa stalo na národných úrovniach. To je dôležité. Nie len únijná európska úroveň je tu žiaduca, ale aj úroveň Rady Európy, teda všetkých 47 krajín. Vzdelávanie občanov, v rámci týchto 47 krajín a ministri školstva všetky, zo všetkých týchto krajín. Teraz prejdem do francúzštiny. Rád by som poďakoval pánu Gerensovi za to, že povedal, že angličtina nie je tým jediným jazykom, ktorým sa hovorí v EÚ, preto využijem príležitosť a prihovorím sa mu e, materinským jazykom. Spomenul dve dôležité veci. Otázku financovania nemôžeme zabúdať, že je tu dramatická kríza verejných výdavkov v Európskej únii a že každý sa musí potýkať s dôsledkami tejto krízy. A pán Gerens navrhol, že spolufinancovanie Európskou úniou bude vítané. Hovorili ste aj o dôležitosti občianskej spoločnosti. Myslím, že ste e, udreli klinec po hlavičke, pretože treba vynaložiť úsilia zamerať sa na mladých v Európe a Afrike, euroafrické skupiny mladých v Európe, ktoré už vyrástli v Európe. Na to potrebujeme spoločné riadiace programy s Úniou už sa vypracovávajú. Problém v tomto kontexte spočíva v tom, že v krajinách, ktoré nie sú demokratické, je dosť ťažké pre nás nájsť organizácie občianskej spoločnosti, ktoré by boli nezávislé od vlády a od vládnej moci. Vytvárajúc skutočnú občianskú spoločnosť, to môže dosť dlho trvať a teraz sme vo fáze prechodu k demokracii, ktorá v mnohých krajinách sa deje. Ďakujeme vám, pán Huber, hovorí pán predsedajúci. Pán. Francúzština nie je veľmi dobrá, hovorí nasledujúci rečník. Nie je to môj materinský jazyk, preto budem pokračovať v angličtine. Teraz k tým peer review s kolegiálnym posudkom. V tejto oblasti sa robí veľa aktivít, máme skúsenosti z rôznych krajín ale ukazuje sa, že sú nekonzistentné. Nekonzistentnosť je typická pre rozvojovú sféru. Rozvojové politiky, poľnohospodárske politiky Európskej komisie napríklad nie sú konzistentné, koherentné a tento nedostatok konzistentnosti vidíme v národných politikách, v záležitostiach, ktoré sú tak nekoordinované. Nekoordinovanosť je problém. Napríklad v Poľsku máme šťastnú situáciu, kedy minister školstva a minister hospodárstva, rozvoja sú veľmi dobre spolupracujú, pretože sídlie vedľa seba, ale v iných krajinách je nedostatok dialogu medzi týmito sektormi Ďalším problémom je nedostatok financií. Tam sme naozaj v nešťastnej situácii. Napríklad Škandinávci alebo Holandiania sú na tom lepšie, pretože tam sa viac peňazí venuje na rozvojové záležitosti. Ale v mnohých iných krajinách tomu tak nie je a naozaj peniaze závažne chýbajú. Viac koordinácie, viac dialogu, viac finančných prostriedkov, viac konzistentnosti a viac zdrojov. Toto je čo potrebujeme. Toto sú za, moje závery, zásadné závery. A dovolte mi ešte jednu poznámku k obsahu vzdelávania. Je tendencia prikladať veľký dôraz na vzdelávanie jednotlivcov. Tu ide o štrukturálnu zmenu, o štrukturálne prvky, ktoré sa často zanedbávajú. Tento trend ide prierezovo celou spoločnosťou, netýka sa len vzdelávania. Jednotlivec je zodpovedný za zmeny vo svete, ale to je priveľká záťaž na jednotlivca. Na, na, existuje síce zodpovednosť jednotlivca, ale nie je to tak, že by jednotlivec mohol doplniť a zastať všetko, čo je štruktúralne v neporiadku. A moja tretia poznámka Vzdelávanie nikdy nie je a nikdy nemôže byť náhradkou e, zlej politiky. Vzdelávanie nemožno obviniť za to, že nedokáže privodiť zmeny vo svete. Vzdelávanie môže prispieť k zmenám, môže podporiť zručnosti a spôsobilosti, ktoré sú potrebné, aby ľudia sa zapojili do zmien vo svete, ale vzdelávanie nemôže byť všeliekom náhradkou a nemá sa brať na zodpovednosť za všetky deficity v spoločnosti. Je to jednoducho priveľa, priveľké bremeno, ktoré sa nemá žiadať od vzdelávacieho sektora. Ďakujem. Ďakujeme pán Hartmajer a posledným bude pán Stanovský z Polska, z tej šťastnej krajiny, kde ministerstvo rozvoja a ministerstvo školstva sídlia vedľa seba. Nech sa páči. Tak sa to stalo práve preto, asi verím, že globálne vzdelávanie a rozvojová spolupráca by mali byť jadrom európskeho občanstva. Áno, sveto občanstvo to je naozaj koncepcia, ale európske občanstvo je už konkrétnejšie. Ale treba si položiť zo pár vedomých otázok. Sme pripravení pozhoverať sa o spoločnej stratégii, záväznej spoločnej stratégii? Opäť by som rád zopakoval. Nie sme pripravení hovoriť o matematike spoločnej spoločného občianského vzdelávania, ktoré by bolo právne závazné, záväzné. Sú to naozaj citlivé témy. Napríklad zoberme si našich nemeckých susedov. Začali sme s nimi diskutovať o príprave učebnice dejín bola by to poľsko-nemecká učebnica dejín, nie o tom, ako robiť kompromisy v hodnotení dejín, ale ako by sme sa naučili jeden od druhého o tom, ako rozmýšľame o dejinách. Je to zásadné rozhodnutie. Sme pripravení začať hovoriť o vzdelávaní v takej situácii, keď naše vzdelávacie systémy sa od seba líšia? Aká je úloha rodičov? Aká je úloha miestnych komunít, miestnych samozpráv v rozličných členských štátoch EÚ? Tam tieto úlohy sa veľmi líšia v jednotlivých členských štátoch EÚ. Asi by to bolo dobré si takéto niečo vyskúšať, ale my všetci, vrátane komisie, by sme sa mali lepšie pripraviť. Sú technológie na to, ako vyhodnotiť vzdelávanie, ale tejto úrovni tejto unijnej úrovni nemáme tieto technológie rozbehnuté. Ďalšia zásadná vec. Ak chceme niečo rozvinúť a je to niečo, čo je naozaj prierezové, potrebujeme partnerov aj z juhu, z komunity občianskej spoločnosti, z mimovládnych organizácií a predovšetkých tí, ktorí naozaj robia konkrétne kroky, napríklad pri rozvojovej pomoci na juhu. Nie všetky mimovládne organizácie sa zaoberajú európskymi dokumentmi, ale tie organizácie, ktoré sa prihlásia ako dobrovoľníci a ktoré pracujú lokálne, predtým pracovali lokálne a sú ochotné teraz prejsť na globálnu úroveň, s tými by sme mali hovoriť. A mali by sme odpovedať na otázku, či očakávame od občanov, aby prevzali zodpovednosť, aby začali konať, nie aby tlačili na vládu, aby dávali úlohy agentúram a vládam, ale naozaj očakávame od občanov, že školské komunity niečo konkrétne urobia pre partnerov niekde v Afrike? Že miestna samozpráva niekde na nejakom konkrétnom mieste v mestečku sa rozhodne, že bude spolupracovať s niekým z Tichého oceánu, z oblasti Pacifiku. Takéto globálne vzdelávanie by naozaj bolo efektívne. A opäť vás ubezpečujem, že ak by sme globálne vzdelávanie posunuli do popredia, dali mu prioritu vo vzdelávaní, ak by malo európsku nálepku, tak by sa naozaj stalo rozvojovým vzdelávaním. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, pán Stanovský, za slovo. Hovorí predsedajúci, dovolte mi Dovolte mi, prepačte, ešte bude hovoriť komisia. Nemusím hovoriť, ale boli tu veľmi dobré otázky, niekoľko dobrých otázok. Predovšetkým bude stratégia, ktorú pripravujeme existovať, bude takisto e, oznámenie, komunikát o spolupráci s neštátnymi aktérmi a lokálnymi komunitami. Komisár slúbil, že takéto texty sa pripravujú a takisto zaradíme vzdelávacie, rozvojové vzdelávacie aktivity. Pre nás v komisii je prioritou implementácia odporúčaní, ktoré zišli zo štúdí, z predmetných štúdí, ktoré sme tu spomínali. Budem opäť citovať. Som ďačný organizácii Concord za jasný, stručný prehľad stratégie na ich diapozitívoch. Veľa sa tu dnes povedalo, neviem, či všetko zaradíme do nášho spoločného textu, za komisiu, alebo či radšej vytvoríme široké fórum a budeme ešte ďalej využívať všetky zdroje spoločne. Ide tu o manažment ľudských zdrojov, ako sa budeme stretávať, ako budeme spolupracovať, koľko ľudí začne robiť takúto strategickú prácu. Musíme sa ešte stále rozhodnúť, ako budeme pokračovať, ale strategický prístup v tom všetci súhlasíme, že musíme ho zaujať takýto. Druhá otázka. Čo bude v novom viacročnom finančnom výhľade? Aké peniaze na stôl dostaneme? Komisár to na začiatku povedal, ja to teraz opakujem. Dostaneme balíček na každý jednotlivý nástroj v decembri a na tento nástroj dostaneme dve kôpky peňazí, jedna sa bude venovať globálnym ohrozeniam, globálnym verejným statkom a druhá kôpka peniazy bude určená na spoluprácu s neštátnymi aktérmi, s miestnymi samozprávami a tam, kde tu práve pán komisár Pibalks žiada o 20-percentné zvýšenie tohto financovania, aby sme mohli viac robiť aj v oblasti rozvojového vzdelávania. Myslím si, že rozvojové vzdelávanie je také dôležité, že musí sa dostať do osnov Nedá sa len financovať z ODA nástroja oficiálnej rozvojovej pomoci. Hoci navrhujeme 20-percentný finančný eh, navýšenie, nebude to jediný zdroj, z ktorého sa bude čerpať v tejto oblasti. A napokon ešte k spoločným osnovám. Pani Keller, jasné, že komisia je ochotná koordinovať kedykoľvek ale nebudeme mrhať časom, treba byť e, na, aj, treba, aby aj na druhej strane bola ochota na strane členských štátov a myslím, že to už niekto predo mnou lepšie povedal, že treba zahrnúť aj iné oblasti, o ktorých sa tu diskutovalo o integrovaní do formálnych osnov členských štátov túto tému, ale treba mať aj realistické očakávanie, do akej miery sa dajú dotlačiť európske štáty k harmonizovanému spoločnému prístupu, aké realistické by bolo pretlačať túto tematiku. Už sme sa naučili, čo sa dá, takže budeme tlačiť k väčšej koordinácii, ale či budeme tlačiť až k záväznému dokumentu, k záväznej koordinácii, na to dnes odpovedať neviem. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám, komisia. Ďakujem pekne. Myslím, že bolo dôležité, že sme si vypočuli aj názor komisie. Myslím si, že je jasné, že teraz tu nejde iba o dialog medzi členskými štátmi a komisiou, ale takisto aj medzi Európskym parlamentom, mimovládnymi organizáciami a miestnymi úradmi. Dovolte mi záverom zosumarizovať. Myslím si, že dnešné dopoludne bolo veľmi prínosné, že sme hovorili o viacerých príkladoch a skúsenostiach, ktoré môžu zlepšiť našu spoluprácu. Nepochybujem o tom, že rozvojové vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na podporu kritického uvedomenia, kritického prístupu ako základu, pokiaľ ide o angažované a zodpovedné občianstvo. Rozvojové vzdelávanie na Európskej únii a stratégia s ním spojená môže byť orientovaná na to, aby dala viac uvedomenia a osvety občanom Európskej únie, na to, aby sa uchopili vlastných vlastných očakávania a ich realizácie aj v kontexte medzinárodného spoločenstva, aby mohli monitorovať implementáciu medzinárodných záväzkov, pokiaľ ide o rozvoj. Iste si uvedomujete, potrebujeme konkrétne politické kroky a finančné záväzky, pokiaľ ide o rozvojové vzdelávanie, vo vzťahu k budúcim legislatívnym návrhom, ktorý sa týka rozvojového nástroja spolupráce. Myslím si, že toto vypočutie, a o tom som presvedčený, prispelo jasne a k tejto celkovej diskusii, pokiaľ ide o návrh zo strany Komisie budúcnosti. Zo strany Európskeho parlamentu budeme preskúmavať možnosť e, správy, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu do budúcich rokov, ktoré by, ktorá by mohla jednoducho zlepšiť určité smerovanie politík v tejto oblasti. Predovšetkým pokiaľ ide o nástroje financovania. Uvedomili sme si, že eh, je to dosť náročné, ak všetci aktéry začnú spolupracovať, ale predsa len je takáto spolupráca možná. Záverom by som chcel uzatvoriť túto, toto dnešné stretnutie citátom Paula Freireho, tým, že by som povedal, že vzdelávanie funguje buď ako nástroje, ktorý sa využijú na zjednodušenie, na uľahčenie integrácie mladšej generácii e, do logiky súčasného systému a týmto vlastne prináša určitú konformitu, alebo sa stáva uplatňovaním slobody prostriedkom, ktorým vlastne ľudia kritickým a kreatívnym spôsobom objavujú realitu a spôsob, akým môžu participovať na transformácii ich vlastného sveta, v ktorom žijú. Ďakujem všetkým tým, ktorí participovali na dnešnom stretnutí, ďakujem tlmočníkom, ďakujem všetkým za vašu prítomnosť a ďakujem e, spolupredsedovi. Ďakujem.